Takže začíname. Plánovali sme o 9. Je trošku po 9. Dnes sa bude konať vypočutie a dúfam, že budeme pracovať veľmi eh, energicky. Máme pred sebou eh, program a k tomu programu poviem, že bod 8 vypadne. Táto správa pani Šarke sa predloží až na ďalšom zasadnutí. Ide o kultúru v zahraničnej službe. Pani Šáke potrebuje ešte určitý čas, preto sme to odsunuli. E, nemáme ešte ani prostriedky pre zahraničnú službu, takže to nemá, nejaký, e, nemá nejakú urgentnosť, takže až v decembri Až vtedy budeme e, mať k dispozícii v preklade túto správu vo všetkých jazykoch. Inak, ak nemáte ďalšie poz, po, poznámky k programu, tak e, program v takejto forme aj príjmame. Na začiatku vám chcem povedať, že naše zasadnutie je prenášané televíziou, takže sa prosím správajte primerane. Okrem estončiny máme k dispozícii tlmočené všetky, všetky jazyky, takisto chýba švedština, litovčina a lotiština, švedčina priebehu vypočutia a počas našeho zasadnutia k športu by e, sa mal dostaviť aj polský minister športu, čo sa výborne hodí, pretože dnes dopoludne sa Rada ministrov bude zaoberať športom. Je to výborné a tá práve ten, ktorý je tam prítomný a ktorý bude mať e, jedno z blížiacich sa predsedníctiev, e, určite bude môcť profitovať z podnetov z našej strany Kolegov by som chcela teraz vyzvať, aby e, spravili to, čo už urobiť mali, menovite e, zahlasovať e, za cenu Lux. A to nie je len osobne, ale prosím aj minimálne 5 kolegov prosím na žente, aby volili. To, či táto cena vôbec prežije, závisí práve od nás. Ak nebudeme voliť, ak budeme mať problémy, tak potom kolegovia, ktorí sú vo väčšinovo proti takejto cene, budú len radi. Včera som bola v Mnichove, v nedelu v Berlíne a v pobočkách parlamentu e, predmietali v krásnych starobilých kinách práve tieto filmy, sú výborné. Našli sme ľudí, ktorí e, nechceli nič mať dočinenia s Európskym parlamentom a teraz sa, e, teraz sa tešia a žasnú, aká výborná myšlienka, e, európske filmy s titulkami pre širšie, pre širšie publikum, ale to je naozaj len kvapka na horúcom kameni, ale kvapka to je. Preto vás všetkých prosím, aby ste, ste sami volili a takisto každý, minimálne 4 až 5 kolegov, e, prosím, e, nažente voliť. E, ja osobne z toho nič nemám, pritom, pritom vás tu podnecujem a žobrám vyslovene o, tak, o túto účasť. Pokiaľ vidím z vás, kolegov, len jeden volil. Ani ty si nevolil a ani ty si nevolil. Lotar volil výborne. Ďalej vám chcem oznámiť, že budúci týždeň v útorok v Štrasburgu bude e, divadelná hra e, sa odohrá v parlamente, čo ale nemá dočinenia s predošlou témou, ale ide o e, divadlo mladých, festival divadla mladých a o 13. v kaviarni, v kafetérii bude predstavenie veľmi mladých žiakov ktorí e, pre, pracujú pre tento festival a nám vzdajú hold tým, že v parlamente v Štrasburgu v útorok e, čo si zahrajú. E, srdečne vás pozývam zúčastniť sa a prosím, pozastavte sa na 20 minút a prosím, srdečne a aplaudujte. A ešte ďalšia alebo tak teda prídeme k samotnej téme športu, chcem povedať, že vedľa mňa sedí človek, ktorý už po dlhé roky sa športom zaoberá a dobre sa v ňom vyzná, radí nám, e, stojí nám nápomocne po boku, je to Jürgen Diethardt A dnes je tu s nami naposledy. Sme veľmi smutní, Treba to povedať, pretože keď takýchto dobrých pracovníkov stráca, strácame a pritom dodávam, že nie je ani vyhodený, ani neodchádza navždy, ale viete, že u nás e, prebieha e, rotácia, aby ľudia nestlstli v svojich kreslách. Takže e, Jurgen, naozaj nám je to ľúto. Toľko si pre nás urobil práve v oblasti športu, že vôbec neviem, či si nahraditeľný, či sa dá nájsť náhradník, náhradníčka, ale je to proste oblasť, kde e, sa treba naozaj dobre zapracovať a tebe sa to dobre podarilo. E, mnohé diskusie bez teba by neboli, boli sa mohli odohrať. A v mene všetkých členov výboru by som ti chcela naozaj srdečne, Jürgen Diethard, poďakovať. Všetci, myslím si, že Jürgen si zaslúži potlesk. So, jetzt gehen wir zur Arbeit. A teraz e, k našej e, činnosti. Máme tu veľmi, veľmi dôležité hlasovanie, ktoré musíme absolvovať Švajčiarsko, ktorá je, ktoré je nám tak dobre e, lásky plne naklonené. Švajčiarsko, ktoré je v srdci Európskej únie a ktoré ale ešte stále nie je členom, ale v mnohých veciach s nami spolupracuje. Pokiaľ je program Youth in Action, Mládež v akcii, a ďalej akčný program e, celoživotného vzdelávania. E, zúčastňujú sa, viete, že my poskytujeme všetky nástroje a nie je to bezplatné, dávame e, všetko k dispozícii, ale musia za to platiť, tak ako platia aj ďalší iní, ako účastníci toho programu. My sme členmi EÚ, máme rozpočet, rozpočet sa o to stará, takže aj oni musia prispievať. A dnes musíme podľa článku 218 lomeno 6 Lisabonskej zmluvy, e, musíme my e, ako parlament e, dať svoj súhlas a rada sa nás musí, po, nás musí požiadať, či súhlasíme s, s účasťou Švajčiarska. My si myslíme, že samozrejme je to dobré, mladí ľudia si to zaslúžia rovnako ako ľudia z iných krajín a veríme, že, Európska, že Švajčiarsko hospodárskej po iných stránkach jedného dňa nájde svoju cestu do Európskej únie. E, len nevieme ešte kedy. A teraz sa dostaneme k samotnému hlasovania. Je to len jedno hlasovanie, ktoré je potrebné. Poprosím vás teda, ani nepotrebujeme, myslím si, hlasovacie kartičky. Takže kto je za pristúpenie Švajčiarska k tomuto programu, kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto? Čože? <laughs> Už sme e, pri hlasovaní. Zdržal sa niekto, nikto sa nezdržal, jednomyselne prijaté. Vítame Švajčiarsko v tomto programe. Kolegyne, kolegovia, a teraz sa teda dostávame k vypočutiu budúca európska politika v oblasti športu. Znie to výborne. Všetci viete, a spomínate si, že pred e, nedlhým časom sme zadali štúdiu na tému Európska politika športu a čo nám prinesie nová zmluva v tejto súvislosti, aké máme možnosti. Táto štúdia nám, e, nás e, priviedla späť k meritu veci, že totiž neexistuje toľko možností, ako nám dáva údajne zmluva. Už predtým, eh, podľa vtedajšieho znenia, sme mávali eh, Európsky rok vzdelávania športom, výchovy športom, výborné výsledky, množstvo nápadov, tieto eh, najlepšie možné postupy doteraz používame. Máme k tomu aj bielu knihu komisie. Pán kolega Mavromatis k tomu vypracoval správu. Máme dokonca rozpočtovú linku na podporu opatrení v oblasti športu. Problém je však v tom, a to sa ukázalo na minulom zasadnutí, že pri prezentácii tejto štúdii je jasné, že k tomuto článku sa ťažko možno odvolávať, keď ide o opatrenia, ktoré si svet športu aj naozaj žiada. E, začiatkom leta sme položili Rade a komisii otázku, e, a to na tému Eh, agenti hráčov. Možno nám k tomu kolega niečo môže povedať. Myslím si, že tento článok samozrejme eh, viedol k očakávaniam a kročík po kročiku tieto sú sklamávané. Ako nám bola kolegyňa na poslednom zasadnutí vysvetlila, až do ďalšieho programovacieho obdobia nebudeme môcť urobiť žiadny program pre šport, vzhľadom na to, že nemáme pr- pr- prostriedky a pochopili sme to, ale sklamalo nás to. Napriek tomu dúfame, že hoci aj nebude do roku 2013 ďalší nový program, budú môcť byť podniknuté opatrenia, ktoré presahujú to, čo z tejto oblasti bolo e, realizované doteraz. Chcem však ale dodať, že som si neistá, že vôbec po roku 2013 pri všetkých tých programoch e, budeme môcť mať takýto program, ak si o ne nebudeme bojovať. To chcem len zdôrazniť. To, čo zažívame v diskusiách rozpočtu teraz, už toho vyplýva len toľko, že je e, už len to ukazuje, na, kto, kde, na, na ktorej strane barikády sa ktoré, tie, tie ktoré skra, e, členské krajiny EÚ nachádzajú ak sa jednoducho e, nebudeme chcieť e, snažiť stiahnuť e, Európsku úniu na úroveň zóny voľného obchodu, tak budeme musieť bojovať za to, aby prežil náš program pre kultúru, ale aj tento program, na, všetko, na toto všetko musíme myslieť už teraz. A preto sa teším, že dnes, dnes Rada ministrov zasada k téme športu. Je to akási, akési svetielko v tme a dúfam, že aj ďalší členovia Koreperu a Rady ministrov a neskôr aj ďalší e, dôležití predstavitelia príjmu rozhodnutia potrebujeme politiku pre šport. Teší nás, že tomu tak bude a že práve dnes ráno naša diskusia e, nám dá určitý vklad pre diskusie Rady ministrov a preto je dôležité, že práve dnes táto rozprava bude. Vítam našich expertov, máme tu samozrejme zástupca komisiu, pána Grigory Polgera, ktorý, ktorý je z riaditeľstva eh, DGEAC, je zodpovedný za šport. Teší nás, že je tu zástupca alebo predseda Európskeho olympijského výboru Patrick Hickley. Ďalej tu máme zástupcu UEFI, poradcu pána Michela Platinyho Viliema Gajarda, ďalej predsedu Medzinárodného jednej e, asociácie športu a kultúry Mogensa Kirkebyho, ďalej profesora Medzinárodnej školy pre šport, e, Európskej školy pre šport pána Michela Kolučiho. Neviem, či je to žena alebo muž. Nie je to žena, prepačte. Myslel som si, že E na konci slova Michel znamená hneď e, vo francúzštine, že je to žena. Ale nie je tomu tak. Aj tak vás vítam. V tom prípade ste ale Michele. že? Michele Koleči a chcem navrhnúť nasledovný postup. Vy, vy, vypočujeme si pána Paul Gera z komisie, potom vystúpia jednotliví odborníci a potom e, majú možnosť položiť otázky poskytnúť komentáre naši kolegovia a opätovne raz dáme možnosť ešte e, zastupcovi komisie a potom by sme snáď ešte poprosili aj belgické predsedníctvo, pretože aj tí sú dnes e, do poludnia tu e, v dosť hojnom počte. E, nemáme veľa času, ne, nie som neslušná, ale budem vám, e, budem vám e, čas veľmi prísne sledovať kladívkom vás. Upozorním, že E, sa blíži koniec vašeho prejavu. Pán Pauger, začínate, nech sa páči. Uh, you, Ďakujem, pani predsednička. Dobré ráno všetkým. Chcem povedať, že som veľmi rád, že môžem predstúpiť opätovne pred váš výbor v mojej novej funkcii ako riaditeľ pre mládež a šport. momentálne sa nachádzame e, v postratifikačnom e, období e, Lisabonskej zmluvy, ktorá nám dáva špecifické kompetencie pre šport, vlastne podpory športu a, a propagácie športu. V súlade s článkom 165 môžeme do sektoru športu vniesť pridanú hodnotu a takisto posilniť sociálne ekonomické ambície. Toto je vlastne odkaz na stratégiu EU 2020, čo nám umožní lepšie propagovať záujmy športu na úrovni EÚ. Ako prvý krok pri realizácii tohto nového ustanovenia zmluvy komisia skoro príjme oznámenie, ktoré bude obsahovať návrhy na vypracovanie európskej dimenzie v športe, vrátanie niekoľkých konkrétnych opatrení a toto oznámenie bude adresované vášmu parlamentu, ako aj Rade ministrov e, pokiaľ ide o podstatu oznámenia, a toto oznámenie podčiarkne príspevok športu a aktívneho oddychu k naplňaniu stratégie EU 2020 z hľadiska inteligentného a udržateľného rastu, boja proti nezamestnanosti a posilňovania sociálnej kohézie. Kľúčovou myšlienkou oznámenia komisie je rozpracovať alebo rozvinúť európsku dimenziu v športe cez konkrétne opatrenia zohľadňujúc špecifickú povahu športu. V implementácii pokiaľ ide o, o implementáciu, oznámenie si bude vyžadovať posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi, spolupráce s Európskym parlamentom a rozličnými hnutiami v oblasti športu. Oznámenie e, bude vychádzať e, z Bielej knihy e, z roku 2007 o športe, akčný plán pre šport. Špecifické opatrenia, ktoré navrhneme, budú vo veľkej miere odrážať tie myšlienky, ktoré vyjadrili jednotliví zainteresovaní a plne samozrejme budú rešpektovať ustanovenia zmluvy. Inými slovami, navrhovaná nová agenta bude podporovať doplnkové opatrenia na národnej úrovni ehm, v tých oblastiach, kde EÚ môže hodnotu pridať. E, toto sa udeje niekoľkými spôsobmi, o ktorých e, rýchlo pohovorím. Budeme sa zaoberať e, výzvami, ktoré prináša šport v Európe. Budeme hovoriť o príspevku k naplneniu cieľov stratégie EU 2020, budeme hovoriť o podpore členských štátov a doplnení členských štátov v ich aktivitách a snahách posilnenie tvorby politík v oblasti športu, vytvoriť e, platformu pre e, dialog e, zainteresovaných rozširovať e, osvedčené postupy, e, vytvárať európske siete v oblasti športu a prispievať k rozširovaniu e, povedomia o európskej legislatíve v oblasti športu oznámenie e, bude pokrývať pravdepodobne také oblasti ako napríklad sociálna inklúzia v rámci a cez šport, e, šport pre e, telesne postihnutých, úloha žien vo vedúcich pozíciách v sektore športu a šport ako prostriedok sociálnej inklúzie imigrantov a minoritných skupín. Otázka dvojitých kariér, kariér pre mladých vrcholových športovcov a otázka národných kvalifikačných systémov, ktoré sú prepojené e, s EQF, e, teda Európskym kvalifikačným systémom, systémom získavania kvalifikácií, bude tiež e, predmetom oznámenia. A tretia oblasť sa týka fyzickej aktivity alebo telesnej aktivity, ktorá je veľmi dôležitá z hľadiska zdravia našej pracujúcej populácie. Boj alebo ochrana integrity e, športovcov. E, toto je boj proti napríklad e, dopingu a podobne. Prevencia a násilia a netolerancie, obzvlášť tu hovoríme o násilí v radoch divákov, udržateľnosť financovania športu, otázky práv duševného vlastníctva, otázky hazardných hier a stávok podpora e, športu cez štrukturálne fondy, podpora dobrého riadenia v oblasti športu, slobodný pohyb pravidlá pre transfer a aktivity e, športových agentov, otázky e, organizovania športových súťaží a samozrejme budúci rok bude Európsky rok e, dobrovoľníctva, takže ďalšia oblasť sa bude týkať dobrovoľných aktivít v e, sektore športu. Oznámenie e, bude pokrývať veľmi širokú oblasť, ako sami vidíte, ale šport samotný sa týka veľmi širokej oblasti a má široký záber. A tešíme sa na spoluprácu s Európskym parlamentom, zvlášť pri formulovaní priorít ktoré budú obsiahnuté v tomto oznámení. Ďakujem, hovorí pani predsedníčka. No a teraz má slovo Patrick Hickey, uh, Európsky olimpijský výbor. Ďakujem. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážená pani predsednička, vážení priatelia, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou zúčastniť sa dnešného vypočutia, ktorý organizuje Európsky parlament a na tému budúcnosti európskej politiky športu. Rád by som vám poďakovala za to, že som dostal túto príležitosť. Hovorím dnes ako predseda Európskeho olympijského výboru, ale som tiež Olympijského výboru Írska a tiež členom Medzinárodného olympijského výboru. Väčšinu svojho života sa venujem športu na rôznych úrovniach, od tej najnižšej až po elitnú úroveň, od miestných e, klubov až do medzinárodnej dimenzie. Ako predseda Európskeho olympijského výboru sa venujem rôznym prístupom k športu. Podľa mňa je to zaujímavé nielen pre Európsky parlament, ale aj pre celú Európsku úniu. Európsky olimpijský výbor. Kto vlastne sme? Už eh, rád by som eh, najskôr predstavil eh, tento náš výbor. Bol, bol vytvorený v roku 1975 a je celoeurópskou športovou organizáciou. Zastupuje dnes 49 národných olympijských výborov celé Európy. Olimpijské Olympijské hnutie tu v Európe. Okrem toho organizujeme aj naše vlastné športové podujatia. Európsky festival, olympijský festival ďalej letné a zimné olympijské hry. Je to podujatie, ktoré sa opakuje každé dva roky a zastupuje športovcov z týchto 49 krajín. Je to veľmi zaujímavé podujatie pre všetkých športovcov z Európy. Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval Európskemu parlamentu za finančnú podporu, ktorú poskytuje ktorú poskytol eh, pre hry vo Fínsku v roku 2009 a tiež, ktoré poskytol eh, pre hry v Liberci, ktoré sa skutočňuje vo februári budúceho roka. Je to vynikajúci príklad partnerstva a spolupráce medzi Európskym hnutím, olympijským hnutím a Európskou úniou. A je to vynikajúci spôsob, ako propagovať šport v Európe. Keď hovoríme o vzťahu s Európskou úniou. Náš výbor od februára 2009 vytvoril trvalé zastúpenie tu v Bruseli. E, sídli, naša hlavná kancelária sídli v Ríme. Okrem oficiálneho názvu e, toto zastúpenie nášho výboru zastupuje aj záujmy Európskeho olympijského výboru a tiež ďalších 19 e, významných športových organizácií v Európskej únii. Cieľom eh, tejto kancelárie je zastupovať našich partnerov a vytvárať vzťahy s európskymi inštitúciami. Od vzniku sa zameriava na prispievanie k lepšej politiky športu na úrovni Európskej únie. Tomuto sa venujeme už aj eh, takmer 10 rokov. To, že sa šport spomína v Európskej ústave Lisabonskej zmluve, nuž eh, zatiaľ sme sa venovali Lisabonskej zmluve až v roku 2003-2004 a nie v roku 2009, pretože v tých rokoch sa pripravoval Európsky dohovor, ktorý bol predchodcom Európskej ústavy. Potom si tento dokument získal širokú podporu športovej organizácií. Potom sme naďalej podporovali to, aby sa šport spomínal aj v novej Lisabonskej zmluve, keď bola schválená na úrovni šéfov štátov a vlád v oktobri 2007, krátko po zverejnení Európskej bielej knihy o športe pokiaľ ide o naše očakávania, už spomínam si na kampaň Európskej komisie, eh, kedysi, ktorá mala názov EU a šport. Eh, Priblíženie očakávaní. Eh, nuž, v súvislosti s touto bielou knihou o športe vzniklo mnoho očakávaní v, v športových hnutiach a práve preto sme pripravili už v tom skorom štádiu mnoho krokov na to, aby sme zapripravili na tieto nové kompetencie v oblasti športu na úrovni Európskej únie. Očakávame, že v novembri 2007 sa uskutočnilo fórum a tam sme sa venovali týmto očakávaniam. Hlavné organizácie na úrovni športu sa chcú venovať spoločným silám napríklad spoločné výzvy, ako napríklad nezákonné stavkovanie, ďalej podpora vzdelávania, školenia nových atlétov, ďalej šport na školách a tiež ochrana mladistvých, ktorí prichádzajú do Európy. Ale ten špecifický charakter športu je vždy dôležitým argumentom pri rokovaniach na túto tému. Stretávame e, sa e, s zásadcami komisie. V roku 2009 e, sme sa intenzívne stretávali s komisárom, ktorý mal na starosti vtedy šport. Vzhľadom na to, že sa šport spomínali v samotskej zmluve, koordinovali sme spoločné stanovisko Európskeho športového hnutia, olympijského hnutia aby sa implementovala táto nová zmluva v oblasti fungovania Európskej únie, v oblasti športu konkrétnejšie. Neskôr sa toto predložilo európskym inštitúciám a členské štáty sa tomu venovali v januári 2010. Spoločné stanovisko Európskeho športového hnutia v Lisabonskej zmluve e, je teda zakotvené. Rád by som e, teraz e, uviedol hlavné prvky tohto programu. Ten špecifický charakter športu by sa mal vnímať ako základný kameň novej politiky Európskej únie v oblasti športu. Politika športu v minulosti bola hnaná predovšetkým um, jurisdikciou Európskeho súdneho dvora. Ten nový právny rámec, ktorý poskytuje to, aby sa téma športu objavila v Lisabonskej zmluve, mali by sa tam zohľadniť aj e, zákonné princípy, ktoré platia pre oblasť športu, aby som zadefinovala konkrétnejšiu implementáciu nových e, kompetencií Európskej únie v oblasti športu. Domnievame sa, že tento špecifický charakter športu nie je bezmyznamný. E, Deklarácia o športe a tiež prílohy E, záverov rady z decembra 2008 dokazujú, že Európska únia musí zohľadniť e, tú špecifickosť športu nad rámec e, tej hospodárskej dimenzie. Politické vyhlásenie, viem, že v tomto budú právnici namietať, že to nemá záväzný charakter medzi európskymi inštitúciami, Európskym parlamentom, Európskou komisiou a radou poskytujú dostatok materiálov, aby sa posunuli vpred a poskytli dostatočný základ na to, aby sa presadil článok 165. Eh, Európska únia by mala posilniť svoju podporu pre nezávislosť a autonómnosť športových federácií a tiež ich právo na určovanie svojich organizácií a propagáciu svojich jednotlivých športových oblastí. Európska únia by mala zabezpečiť a stabilizovať tie vytvorené športové štruktúry, ktoré fungujú na celom svete a obhajovať šport Zmluva o fungovaní Európskej únie sa orientuje na zachovanie športu v existujúcich programoch a tiež na vytvorenie nových eh, programov financovania športu. Ja samozrejme plne podporujem eh, túto myšlienku a v tomto smere mám isté obavy eh, z nedávnych vyhlásení Európskej komisie, ktoré podľa môjho názoru prejavujú nedostatok ambícií a je to významný krok späť. Celoeurópsky športový program je hlavným cieľom a hlavná iniciatíva, ktorú som, ktorý sa môže ujať Európskej únie, je práve v tejto oblasti. Viem, že sú obrovské finančné obmedzenia, prepačte, hovorí predsednička. Dostali ste iba 5 minút a práve ste hovorili už 10 minút. Prepačte, ale nemôžu vám dať už viac priestoru. Rečník bez mikrofónu. Rečník hovorí bez mikrofónu. Dúfam, že sa tomu budú venovať aj ministri na rade a že to nebudú iba prázdne slova. Dobre, bolo to skutočne dôležité. Dodať na záver, hovorí pani predsednička teraz, pán William Gajar dostane slovo z UEFI. Pani predsednička, dámy a páni, vážení členovia Európskeho parlamentu, Najskôr mi dovolte poďakovať vám. Je mi naozaj veľkou cťou, e, že som bol pozvaný pred váš výbor, kde budem hovoriť v mene ETS a UEFI. ETS je Európske združenie kolektívnych športov. Je e, tak trošku paradoxom, že keď sa bavíme o európskej politike pre šport a šport sa poprvýkrát stáva vyslovene kompet- a šport sa stáva poprvýkrát vyslovene kompetenciou európskych inštitúcií. Zabudáme hovoriť o tom, čím je šport na našom kontinente špecifický. Um, hovorím tu o európskom športovom modeli. Prečo je dôležité, aby bol európsky športový model uznaný a aby bol taktiež schválený európskymi inštitúciami? Odpoveď je rovnako jednoduchá, ako je zložitá jednoduchá preto, lebo ide o model, ktorý je solidárny a reprezentatívny. A odpoveď je e, zároveň aj zložitá, pretože v sebe zahrania všetky nuansy a e, veľmi krehkú rovnováhu, vďaka ktorej je európsky šport jedinečný solidárny a reprezentatívny. To sú dve hlavné charakteristiky európskeho športového modelu. Európsky šport je treba vnímať ako celok. Schematicky eh, ho veľmi často ilustrujeme ako pyramídu, ktoré základ predstavuje desiatky miliónov športovcov, ktorí vytvárajú práve tú základňu, ktorá je veľmi bohatá a rozmanitá v tomto našom športovom hnutí. A potom ďalšie úrovne tejto pyramídy predstavujú miestne, regionálne a národné stupne, okolo ktorých sa eh, vytvára šport pre masy, šport eh, pre milovníkov športu, šport pre naše deti. A čím viac sa dostávame k vrchol tejto e, pyramídy, tým viac vidíme, že šport sa špecializuje a tým viac sú tie súťaže špecializované, štrukturované a členené. E, šport sa stáva čoraz viac súťaživejší a čoraz menej spoločenským a láska k športe. Športu ustupuje profesionalite a záľuba sa stáva kariérou. V kolektívnych športoch sa na všetkých úrovniach e, kluby združujú do lík, ktoré sú zastrašované do rôznych asociácií alebo národných federácií, ktorých riadiace orgány sú na všetkých úrovniach volení demokraticky. Vo všetkých športoch e, profesionálna elita e, predstavuje menej ako 1% všetkých ľudí, ktorí praktizujú daný šport, ale vďaka finančnej solidarite, ktorá je základným kameňom európskeho športového modelu, táto malá elita pomáha prežiť e, zvyšku e, športového hnutia. Táto solidarita je vertikálna na národnej úrovni a e, profesionálny sektor v každej federácii vlastne podporuje ten základný šport, ale prebieha tzv. horizontálna solidarita. Napríklad vo futbale UEFA, Európska konfederácia, poskytuje finančné prostriedky 53 národným federáciám. To znamená, tí najbohatší solidárne financujú tých menej bohatých. Európsky športový model je tiež systémom, ktorý umožňuje mobilitu, prekračujúce deliace línie medzi amatérským a profesionálnym športom. A nemáme uzatvorené ligové systémy. A vďaka otvorenosti nášho systému môžeme vlastne stále prechádzať, prestupovať túto hierarchiu, hierarchiu na všetkých úrovniach tejto pyramídy vo futbale, ale aj v iných kolektívnych športoch. A je len a málo takých odvetví, ktoré ehm, neboli otvorené mobilite. Ako e, zdôraznil pán Michel Platini, predseda UEFI, keď navštívil tento rok Brusel, európsky športový model je celok. Celok, ktorý je založený na solidarite a hierarchickej mobilite. Celok, ktorý je jedinečný a hlboko európsky. Niektorí ľudia e, možno majú tendenciu byť egoistickí a zničiť túto solidaritu. Profesionálny šport e, tak niekedy aj činí. Avšak my musíme bojovať e, proti týmto snahám, pretože by to ohrozilo naš, e, budúcnosť našich mladých e, ľudí a našu európsku identitu. Váš výbor, ktorého kompetencie presahujú oblasti športu, má možnosť, ktorá je unikátna, ktorá sa možno nebude nikdy opakovať v budúcnosti. Máte možnosť podporiť európsky športový model ako významnú súčasť našich kultúrnych hodnôt. A ja vás vyzývam, aby ste tak učinili. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, E, najmä preto, že ste dodržali svoj rečnícky čas, ktorý vám bol pridelený. A tiež ste nám prednesli veľmi zaujímavú prezentáciu z hľadiska obsahu. Ah, International Sport and Culture Association, please. Nech sa páči, teraz dostane slovo pán Kikerby z Medzinárodnej e, Asociácie športu a kultúry. Prejdem teda hneď k eh, meritu veci, keďže času nie je veľa. Článok v Lisabonskej zmluve je pre, nám, pre nás eh, dôkazom pre tieto akcie založené na dôkazoch ambitions Ide o to, aby sa príjmali rozhodnutia, ktoré budú mať priamy dopad na kvalitu života európskych občanov. Európska únia v uplynulých dvoch desaťročiach sa rozvinula a e, takisto formulovala svoje preferencie a svoje požiadavky a svoje postoje k športovým aktivitám. V rámci novej zmluvy máme dobrú platformu pre prijímanie politických opatrení a naplňanie spoločného európskeho cieľa, ale je potrebné aby sme e, zabudli na e, zastaralé modely a mýty, e, ktoré ešte stále prevládajú. Pokiaľ ide o zmluvu, tak ako je formulovaná dnes, pre nás je potrebné, aby sme vytvorili ambície, ktoré v, sebe, v sebe budú zahrňať zainteresovaných z rozličných sektorov a aby sme sa nezameriavali len na obmedzený počet športových sektorov. Cieľom je, aby sme pokryli čo možno najviac občanov. Mali by sme zdieľať spoločnú víziu. To znamená, chceme, aby bolo v športe aktívnejších 100 miliónov európskych občanov viac do roku 2020 v porovnaní s dneškom. Bez toho, aby som zachádzal do detajlov tejto vízie, chcel by som veľmi stručne pohovoriť o tom, ako vyzerá situácia v Európe teraz. 200 miliónov alebo 40 všetkých Európanov e, sa považujú za e, ľudí, ktorí pravidelne športujú. Avšak 34 všetkých Európanov je neaktívnych alebo veľmi zriedka aktívnych. Mali by sme si uvedomiť, že 60 e, miliónov Európanov pôsobí v športových kluboch, ale 130 miliónov Európanov vykonáva fyzické aktivity, telesné aktivity inde mimo klubov, v parkoch, v prírode. 30 e, navštevuje športové e, fitness centra a kluby, 48 teda v prírode. A aj keď teda um, futbal je asi najviditeľnejšou formou športu, a Európania veľmi radi robia jogging, a plávanie, fitness a podobne. A ak chceme vedieť e, prečo, um, nuž, e, preto aby sme si zlepšili zdravie, hovoria Európania, aby sme sa pobavili, aby sme e, si skrátili dlhú chvíľu. A, a tu sa vracame k tomu, o čom tu bola reč pred chvíľou, o tom pyramidovom modeli ktorý by mal ilustrovať, ako e, systém športu funguje dnes, alebo by mal e, fungovať dnes. Ale musím povedať, že zjednodušený pyramídový model nie je odrazom reality. Vzhľadom na zmeny v uplynulých 10 ročiach e, existuje tu otázka finančnej solidarity, otázka marketingu, otázka vzťahov. Pár poznámok k marketingu a finančnej solidarity Finančná solidarita je často chápaná tak, že elitný šport poskytuje prostriedky základní, ale keď si e, zoberiete e, e, tok prostriedkov, tak vlastne prúdi opačným spôsobom. Vzhľadom na štruktúru poplatkov a príjmov väčšina tokov vlastne sa posúva nie z hora nadol, ale práve z tej základne smerom k vrcholovému športu a pokiaľ ide o to, že elita podporuje alebo propaguje e, e, šport pre masy. E, nuž neexistuje žiaden dôkaz, podľa ktorého by nejaká významná vrcholová športová udalosť mala priamy vplyv na zapájenie sa širokých más do telesných aktivít. E, tento proces je o mnoho zložitejší. E, samozrejme, veľké podujatia zviditeľňujú šport a v tomto zhorávajú svoju úlohu. Takže pokiaľ ide o vízia, víziu, a ja som si tu teraz e, zobral jednu pomôcku na ilustráciu toho, čo chcem poverať. Mám tu 5 plišových medvedíkov, ktoré ilustrujú Európu. Máme tu 5 malých plišových medvedíkov a každý z nich e, e, predstavuje 100 miliónov Európanov. Dnes 40 Európanov aktívne športuje a 60 e, nešportuje aktívne. A fyzická neaktivita je nebezpečná, je to jedna z príčin chorobnosti a úmrtnosti a preto je dôležité, aby sme e, učinili z tých neaktívnych e, Európanov aktívnymi Európanmi a aby sme do roku 2020 zabezpečili, že o 100 miliónov Európanov bude športovať viac. Teacher, because... Ďakujem. E, vidíme, že náš kolega je učiteľ, pretože si priniesol aj pomôcky, ktoré si bežne používa. A teraz pán Michel Colucci z Tilburg University pre uh, európske právo športu. All, Chcem sa v prvom rade ospravedlniť za to, že nemám so sebou medvedíkov, ale mám tu so sebou študentov z celej Európy. Prv, vidíme ich v poslednej eh, rade. ak máme hovoriť, ak máme snívať o budúcnosti európskej politiky športu, mali by sme si položiť od niektoré otázky, e, zásadné otázky. A pre vás z nich veľmi všeobecná, kto môže robiť čo. Čo kto môže robiť. A odpovede sú v zmluvách. V zmluve. E, v článku 165 a nie len v ňom. What is the right level of of EU involvement in sport. Tu ide o zapájanie sa, európske zapájanie do športu. Opätovne je to kde? V zmluve. Koordinácia. Podpora. Čo to znamená? Jednoducho znamená to, že spravovanie športu, jeho riadenie naďalej zostáva prioritnou zodpovednosťou členských krajín na jednej strane a na druhej strane športových federácií. Je to veľmi jednoduché. A sú tu aj ďalšie otázky, ktoré si treba položiť. Čo, môžu, čo robia a čo môžu uh, aktéry v oblasti športu vyžadovať od európskych inštitúcií a od ktorých? We all know, a studies will be made Všetci vieme, že e, požadujú dve dôležité veci. Právnu istotu a uznanie e, špeciálnik. Verte mi, spochybňujem e, existenciu právnej, právnej istoty. A prečo? Prečo? Pretože keď sa vytvára predpis, predpis tak musí tu byť plán na implementácie, implementácie. A kto môže tento pr- program vykladať. Michal Kolúči, vy? Nie. Európska komisia? Nie. Je to súdny dvor. A čo znamená špecifickosť? Môžete mi dať určitú špeciálnu definíciu špecifickosti? Nie. A mimochodom, prvý, kto vám dá definíciu špecifickosti, ktorý nám ju dal, bola Európska komisia v Bielej knihe o športu a bolo to uh, pred našimi, pred uh, našimi očami, pred viacerými uh, rozsudkami, pred med, rozsudkom Medina a inými. Je, bolo to v Bielej knihe e- Európskej komisie. Potom okamžite po vstupe do platnosti Lisabonskej e- zmluvy federácie tiež e, dali vlastné definície špecifickosti. Čo presne znamená táto špecifickosť? Všetci chcú špecificitu, ale čo to vlastne znamená? Ktoré potenciálne oblasti e, môžu spadať do týchto oblastí konkrétnych krokov. E, nebudem sa k tomu vyjadrovať, myslím, že riaditeľ z komisie to naznačil zároveň, pani predsednička, ak dovolíte. Ja nesúhlasím s tým pocitom sklamania, o ktorom ste tu hovorili v úvode vo vašom vystúpení. A viete prečo? Už preto, že zmluva nám dáva o mnoho viac v oblasti športu. Zmluva totiž teraz vníma šport nad rámec jeho ekonomickej dimenzie. Mám k tomu aj konkrétne údaje. Teda nikdy nezabudnete na moje meno, nikdy nezabudnete na to, ako vyzerám. Aký je rozsah pôsobnosti tejto zmluvy? Spomína profesionálov, ale aj amatérov. Kto presne sú amatéri? Môžete sami seba definovať ako amatéri. Jediná definícia pre amatérov je to, čo zverejňuje FIFA a síce je to ten, ktorý hrá preto, aby z toho mal pôžitok. Je to hráč, ktorý z toho chce mať pôžitok. Takto FIFA definuje amatéra. Pozornosť eh, inštitúcií Európskej únie by sa teraz mala prepnúť alebo by sa mala sústreďovať na amatérov a nielen na profesionálnych hráčov, ktorí sa venujú športu. A teraz concrete proposals. Sa s vami podelím o svoje dva vynikajúce návrhy. Zmluva poskytuje Únii možnosť eh, koordinovať a podporovať. Ako môžete koordinovať niečo alebo niekoho? Ako ja vás môžem napríklad koordinovať, keď vôbec neviem, odkiaľ pochádzate, neviem, eh, čo viete robiť, eh, aké máte vedomosti, schopnosti. Nož Európska únia môže koordinovať športové hnutie iba, ak budeme mať niečo, čo ja nazývam nejakou agentúrou alebo nejakým iným orgánom, ktorý bude pozorovať e, konkrétne e, skutočnosti v oblasti športu a bude mať tri hlavné ciele. Poprvé, zhromaťovať informácie o každom jednom členskom štáte, o každej jednej federácii. To, čo definuje amatéra v Taliansku, nemusí platiť v Belgicku, v Nemecku, v Dánsku. To, čo definuje futbalová federácia v Taliansku ako doping, možno to nesúhlasí s tým, čo uvádza švédska federácia. Keď budeme takto pozorovať a vývoj v členských štátoch, zároveň budeme schopní zadefinovať tieto rozdiely a budeme schopní zabezpečiť výmenu najlepších skúseností. A ešte ten posledný návrh. Ja ho nepredkladám ako profesor, ako právnik, ale ako študente Erasmu. Som hrdý na to, že som kedysi bol študentom Erasmu a som hrdý na to, že tu mám mnoho študentov so sebou, ktorí sú tiež takýmito študentami. Čo je ten najúspešnejší program v vzdelávaní Európskej únie? Je to práve program Erasmus. O viac ako 2 milióny študentov z jednej krajiny do inej prechádzajú v rámci tohto programu Erasmus. Prečo by sme napríklad nemali vymyslieť eh, podobný program pre atletov, eh, pre tých, eh, ktorí sa venujú športu kvôli pôžitku. Môžu napríklad ísť do inej krajiny a tam sa môžu venovať svojej športovej oblasti. Prečo napríklad nezakomponovať do toho aj dobrovoľníkov? Prečo nevytvoriť rôzne podujatia v tomto duchu? To nie je žiadna novátorská myšlienka. Už v záveroch predsedníctva v roku 1984 sa toto uvádza. Ja verím v hodnoty Európskej únie, aj v samotnej Európskej únie a verím, že šport sa musí vnímať ako základný nástroj európskej integrácie. Ďakujem a ďakujem aj svojim študentom, ktorí dnes museli stavať veľmi skoro, aby prišli na túto schôdzu. Grazie, signor Calucci. Ďakujeme pán Kalučimu. Naozaj chcem vyjadriť sklamanie už som tu 21 rokov, verte mi. Ešte vždy som optimistkou. Jedným z cieľov v, 90, v polovici 90. rokov bolo dostať šport do, do, do zmluv. Trvalo to, ale stalo sa to nie som frustrovaná, ale musím povedať, že môžeme byť sklamaní, keď si vypočujeme, aká je realita, alebo čo môžeme naozaj alebo právne robiť s článkom o športe. Ak to však použijeme ako nástroj, môžeme urobiť veľa, ale mali by sme, mali by sme naozaj nezmeškať túto myšlienku. Ostatní aktéry, komisia vo jednotlivých krajinách, členské krajiny. Ďakujem komentáre a otázky e, členov. Prvým e, z vás je pani Boskurt. Ďakujem, pani predsedajúca. Mám otázku na komisiu na pána Paulgera. Pokiaľ ide e, o protidopingovú politiku, je to predsa v konečnom dôsledku čas tohoto oznámenia. V antidopingovej oblasti nie je veľa e, zmien, nemáme e, formálnu dohodu s Kanadou, pokiaľ ide o ochranu európskych e, atlétov. Bez toho, že by sme mali aj záruky ochrany dát a naďalej neexistujú e, záruky, že tretie krajiny nedostanú tieto záruky alebo externí pracovníci a sú tu, je tu na to špeciálna skupina, ale o, o, otázka znie, ako treba diskutovať s členskými krajinami. Je to predsa dôležitá otázka, na ktorú by sme mohli mať vplyv. A otázka komisii, akú úlohu zohráva komisia, pokiaľ ide o prepracovanie e, antidopingového kodexu a ako môžu mať ďalšie orgány e, E, vplyv, ako môže byť lepšie koordinované a ako komisia e, zabezpečí kontinuitu vo vade a ako chce potom komisia riešiť porušenie e, práva EÚ. Takže chceme naozaj čistý šport bez dopingu, ale treba dodržiavať aj základné práva. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Fisas. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som tiež poblahoželať všetkým spravodajcom, pretože si myslím, že hovorili o zaujímavých e, otázkach. Chcel by som zdôrazniť, že e, pán Higginsovi, že som sa s, e, Ikimu, že som sa s ním e, zoznámil, hoci si to asi nepamätá, na určité otázky ste mi už e, odpovedali, ale myslím si, že tu panuje určitý právny rozpor v tom, čo, čo hovorí článok 165 zmluvy, ktorý hovorí o základnom športe. A potom teda tej oblasti, ktorá je takou typickou činnosťou, ktorú by mali organizovať štáty alebo európske regióny. A ja keď hovorím s rôznymi s športovými funkcionármi, tak oni nehovoria o, tom, o tejto téme. Chcú, aby tu bola koordinácia zo strany komisie. Pretože to je pre nich dôležité. Táto koordinačná práca je pre mňa základná. Môžu to byť napríklad športoví agenti, to povedala už pani predsedkynia, nemáme tu žiadnu reakciu. Ďalej stávky, voľný pohyb hráčov, ďalej potom uznávanie titulov trénerov právo na športové prenosy ďalej. Inými slovami, spoločnú legislatívu v rôznych európskych témach, ďalej tiež boj proti dopingu, netolerancii, diskriminácii. Je tu teda množstvo tém, ktoré možno nie sú zahrnuté do článku 165, ale mohli by sme hľadať medzi ďalšími kompetenciami EÚ v ďalších článkoch, aby sme to všetko skoordinovali. A tiež si myslím, že by bolo dôležité urobiť určité gesto, ktoré by ukázalo, že Európa je jednotná a to prostredníctvom športu. A tu by som chcel pripomenúť ten úspech, ktorý mal, mal, malo e, európske, e, mužstvo európsky tím e, v Ryder Cupe dokonca aj tí, ktorí sa predtým eh, vlastne o golf nezaujímali, s veľkým záujmom sledovali tento zápas golfových hráčov z Európy proti Američanom. Prečo by sme nemohli pokračovať v takejto iniciatíve typu Ryder Cup? To by predsa mohlo pre Európu urobiť viac. Na záver by som chcel povedať, že musíme byť statoční. Naša predsedkynia povedala, že máme určité právne obmedzenia. Skôr by som však bol za to, aby sme tieto limity prekročili a možno, aby nám aj vynadali, ale aby sme nesklamali očakávanie športu pod zámienkou peňazí. Ďalší rečník, nech sa páči, pán Kelly prvom rade by som chcel poďakovať e, rečníkom. Myslím si, že je e, dôležité mať takúto rozpravu o budúcnosti európskej športovej politiky, ale myslím si, že, že niektorí z nás sú do určitej miery skeptickí. Pán Hiky povedal, že e, je tu nebezpečenstvo toho, že budeme tu mať ako bla bla bla. A keď si vypočujete, čo hovorí komisia, čo bude vlastne riešené v tom oznámení, tak je tu nebezpečenstvo, že skončíme bez e, toho, že by sa nejaká práca odviedla. Je dôležité, e, aby sme si vybrali zo pár menej tém a tieto pokryli lepšie. E, skromný, skromný cieľ do roku 2020 100 miliónov ľudí, povedzme. To je dôležité, pretože určite nikto nemôže nesúhlasiť, že by to prinieslo obrovský úžitok v každej oblasti života, od zdravia cez šport, keď by sa tento cieľ dosiahol, ktorý by tak dobre zapadol medzi cieľe roku 2020. Po druhé, potom, keď takto o tom dnes diskutujeme, myslím si, e, že práve tá súvislosť s veľkými ťažkosťami e, získať čo najviac členov, aby podpísali písomnú deklaráciu pred súdom, tak to je dôležité. Dôležité je, ako povedal pán Hiky, vytvoriť očakávania a keď my ako členovia získame dostatok signatárov pre písomné vyhlásenie, tak by to bolo len negatívne. Dúfam, že na budúcom pléne získame dostatok signatárov. A posledná vec, Erasmus pre šport O tom som písal v článku pred 14 mesiacmi. Myslím si, že je to vynikajúci nápad, ktorý by si zaslúžil podporu. Takže zo pár cieľov, tie urobiť dobre a odtiaľ sa posunúť ďalej. Ďakujem. Milý kolega, chcem zdôrazniť, že otázka e, písomného vyhlásenia nesúvisí s týmto výborom. Ja osobne som úplne proti akým týmto, akýmkoľvek písomným vyhláseniam. Či už tu, alebo na iných stretnutiach neznášam písomné vyhlásenia. Nenúďte nás k niečomu, čo nechceme. Pracujem za, za, za, za šport, ale nemá to čo, dočinenia s písomnými vyhláseniami Nemá to taký význam. Práca tu je dôležitá. Aj v práca v tej pracovnej skupine je dôležité, ale písomné vyhlásenie. To len zneužíva náš, náš čas. Ďalším rečníkom e, pán Kelly, nech sa páči. Myslím si, že písomné vyhlásenie existuje. Ak ho nepodpíše dosť členov, tak vyšleme vlastne zlé posolstvo. Nikto ne, ho, nikoho nenúti uh, podpisovať to, len kto to podpísať chce, to podpíše. Takže ešte raz, to, to písomné vyhlásenie nie je prostriedkom poslancov na to, aby robili politické rozhodnutia. To som hovorila už v minulosti a opakujem to aj teraz. Ale keď máte na to čas, prosím, venujte sa tomu. Nech sa páči, pán popredseda Stojný. Vážená pani predsednička, na úvod musím povedať, že e, som sa inšpirovala z Lisabonskej zmluvy, ale je tam aj druhá otázka. Mm, vo Fínsku a vo všetkých severských krajinách je úloha štátu v oblasti športu e, dosť obmedzená. Teda je to skôr na, na úrovni národných organizácií a tento model severských krajín e, je e, dosť odlišný od e, krajín napríklad v Strednej Európe alebo v Južnej Európe, kde štát má obrovsko, o mnoho väčšie právomoci v oblasti športu ako u nás na severe. A oblasť športu je založená vo viacerých členských štátoch na dobrovoľnej činnosti a šport je hlavným občanským hnutím v Európe. Um, v roku 2011 máme tému ehm, Európsky rok dobrovoľníctva a myslím, že toto je vynimočná príležitosť, eh, aby sme povzbudili občanov, eh, aby sa ešte posilnili v angažovaní sa v dobrovoľníctve v oblasti športu a preto by som sa chcel opýtať, do akej miery komisia pozná tieto rozdiely medzi členskými štátmi eh, v tejto oblasti a do akej miery sa to zohľadňuje a akým spôsobom komisia, ale aj iní členovia tohto panelu vnímajú posilnenie dobrovoľníckej činnosti v oblasti športu v, Európy, v Európe? Kiitoksia. Ďakujem pekne, pán Takula. Ja nadviažem na svojho kolegu, ktorý nasolil eh, jednu tému v V viacerých vystúpeniach sa tu spomenul článok 165 eh, Lisabonskej zmluvy a eh, naozaj je tomu tak, že eh, tento článok je veľmi nejasný, pokiaľ ide o tú špecifickosť športu a bolo by vhodné, keby sa to čo najskôr nejakým spôsobom vyriešilo, napravilo. Komisia doposiaľ tvrdila, že preveruje túto situáciu od prípadu k prípadu, ale toto nie je dostatočné opatrenie, keď hovoríme o oblasti športu a o právnej istote v tejto oblasti. Teraz by bolo vhodné, keby sme našli e, nejakú presnejšiu definíciu, nejaké politické rozhodnutie preto, aby sa to vyjasnilo. Napríklad, ak by rada um, prijala nejaké závery o vykladaní tohto článku, rád by som sa opýtala, aké opatrenia chce komisia pridať, prijať, aby sa táto definícia spresnila e, práve politickými rozhodnutiami. A ďalšia otázka na adresu komisie. Ešte stále komisia nezverejnila konkrétne opatrenia pre športové hnutia. Už sa na to čaká celé 10 ročia. E, teraz sú posledné informácie také, že komisia e, v rokoch 2012 a 2013 pozastaví tie prípravy pre oblasť športu. Podľa mňa je to nepriateľné, ak sa takto vzdáme e, tesne pred tým, čo sa nám podarilo takmer dosiahnuť e, tento právny základ. E, myslím, že nestojí za to, aby sme sa takto zdávali. Možno pán Gajlard by sa mohol krátkosti vyjadriť e, tiež k tomu modelu pyramídy, o ktorom hovoril, že už nefunguje. Mm, je to predsa len taký základ, ktorý funguje v celej Európe. Podľa mňa UEFA a vo oblasti futbalu, aspoň na základe skúsenosti z Fínska, vieme, že z vrcholu tečú peniaze až do tých spodnejších oblastí. Rád by som sa opýtal, či je možné, aby sa tento model UEFI rozšíril aj do iných širších športových oblastí, e, aby tento teda model financovania fungoval aj v iných oblastiach. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa takto postupovalo. Podľa mňa je to vhodný model a myslím, že by sa mohol využívať aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pani predsedníčka. Práve to, čo pán Polgar povedal na začiatku o budúcom oznámení komisie, to práve nám celkom správne ukazuje, aký veľký záber A je to problém, s ktorým musíme naďalej pracovať na jednej strane, že um, nemáme prostriedky k dispozícii, aby sme mohli zmysluplné pro programy vôbec rozbehnúť a všetky tie výborné programy, ktoré ste prezentovali s pohľadom na 2020, aby sme ich mohli naozaj podporiť. No a na druhej strane potom je celkom očividné, a to sme si e, diskutovali na posledných zasadnutiach, nie sú tu e, nejaké konkrétne veľké ambície komisie, pokiaľ ide o právo v, v právne rozhodnutia v športovej oblasti tam, kde si nezobrieme 165, ale možno aj iné oblasti. Pripomeniem tu napríklad našu požiadavku na, smerom na komisiu e, určite konečne urobiť niečo zo strany komisie pre šport, športových agentov. A nie som si celkom istá, ako by sme mohli to dosiahnuť, e, ako by sme mali mať dostatok prostriedkov na to, aby právne postupy mohli byť k dispozícii také, čo, ktoré od nás e, športové asociácie aj očakávajú. Pán Hiky veľmi pekne povedal, že máme tak trochu dojem, že komisia e, e, nie je veľmi ambiciozná pri tejto otázke. A preto je tu otázka, aké konkrétne očakávania majú športové kluby vo vzťahu k európskej politike práve v eh, rozhodnutiach pán Kaluči hovoril o osobitosti športu. To sa nedá jednoducho posudzovať meritkami eh, práva hospodárskej súťaže. Eh, na to by boli potrebné konkrétne odpovede. Pokiaľ ide o program Erasmus pre oblasť športu, akokoľvek to nakoniec nazveme, všetci by sme boli za, veď na rozpočtových rozhodnutiach sme sa snažili dosiahnuť na to prostriedky a práve pri ši- e, masovom športe by bolo dôležité získať e, niečo e, nie špecifické pre malú skupinu, ale pre masový šport. Článok 165 naozaj je veľmi nešpecifický ale práve preto, že je takto nešpecificky formulovaný a pre nás je to teda šanca e, definovať v tomto výbore, čo chceme s týmto článkom robiť a preto si myslím, že tieto diskusie treba naďalej viesť aj e, lepšie rozštiepiť túto tematickú oblasť. Je to veľmi široko rozvrstvené. Masový šport, doping, profesionálny šport, tu by mohlo, bolo potrebné byť v budúcnosti špecifickejšie a využiť e, to, čo nám dáva zmluva podľa toho mota, že ak to iní nebudú definovať, budeme to definovať my ako výbor. My, ako my rozumieme tomuto článku. To je našou úlohou, to si myslím. Ďakujeme pán kolega Boris z Polska. Ďakujem, chcem sa poďakovať všetkým predrečníkom áno, naozaj politika športu tu nebola dostatočne precízne definovaná. Myslím si, že to je najväčšou výzvou pre nášho výboru, pretože my sme najväčší zástancovia športovej politiky. Keď článok 165 budeme mať v zmluve, tak by sme mohli túto politiku spoločne aj tvárniť. Pán Kolučí hovoril o právnej realite, hovoril o tomto článku veľmi široko ho interpretoval a myslím si, že ak keď vy, moji preč, predrečníci, ste prezentovali rôzne športové modely, chcem sa poďakovať práve pánu Galiami, ktorý prezentoval rôzne športové modely a hovoril o masovom športe, profesionálnom športe, ten model pyramídy a to je dobrý nápad, ktorému by sme mali smerovať ako model európskej športovej politiky. Musíme to čo najrýchlejšie definovať a upresniť a to všetko, čo nám hovoril pán Polgar, to však neboli ciele, to boli myšlienky, ako to možno implementovať. A preto si myslím, že definícia, ktorú sme počuli od pána Kolučiho, no to nám dá dobrú širokú možnosť toho, ako môžeme implementovať túto politiku. Túto politiku samozrejme môžeme len koordinovať a implementáciu musia robiť členské e, krajiny, ale my môžeme nastaviť to smerovanie. A tu otázka e, k môjim predrečníkom. Ak snáď by sme mali tu rámec pre európsku športovú politiku, ak by sme taký vytvorili, týmto pyramidovým modelom a keď implementácia by zostala na pleciach členských krajín, bolo by pre vás mysliteľné práve niečo toto? Takéto? Markus Curia z Talianska je posledným rečníkom v tomto kole. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, my sme si vypočuli veľmi zaujímavé vyhlásenia, veľmi zaujímavé prezentácie a zaznelo to množstvo zaujímavých návrhov. Čo som si ja z toho um, e, vyvodil, bolo, že vlastne všetci rečníci e, rozličnými spôsobmi vyjadrovali, čím by mal byť šport pre Európsku úniu. A my sme si takisto aj e, vypočuli stanovisko Európskej komisie a plány Európskej komisie a všetko to čo môže urobiť šport napríklad pre integráciu imigrantov, čo môže urobiť v oblasti dobrovoľníctva a naopak, čo môžu robiť dobrovoľníci pre oblasť športu. Ale samozrejme, my musíme robiť tie veci len, ktoré spadajú do našej kompetencie. My musíme hovoriť o otázkach koordinácie a takisto aj otázkach finančných zdrojov, ktoré e, budú potrebné e, v nás nastávajúcich rokoch na e, realizáciu týchto e, politík. A e, tuto je, toto je niečo, čo by mala zodpovedať Európska komisia vo vzťahu k oznámeniu, o ktorom dnes hovoril zástupca Európskej komisie, teda do akej miery sú v rámci rozpočtu komisie vyčlenené prostriedky na podporu týchto Um, ambícií alebo týchto programov. Myslím si, že je potrebné e, si povedať, že tie ciele, e, na, na, na nich sa zhodneme, e, čo chceme ako EÚ robiť, čo je uskutočniteľné z týchto našich ambícií a aké máme k dispozícii e, finančné prostriedky. A my by sme mali využiť práve toto prvé post-Lisabonské e, štádium, aby sme uh, um, hovorili o špecifických veciach, aby sme nehovorili uh, v širokom zábere a potom sa nám nepodarí zrealizovať nič, ale aby sme sa zamerali na veľmi špecifické uh, programy. A moja otázka uh, adresovaná komisii je, uh, mohli by ste nám povedať, čo je zrealizovateľné v rámci vašich zdrojov? Ďakujem. Takže to bolo prvé kolo a potom bude druhé kolo o chvíľku. Pán Kolga? Polga? Môžete už odpovedať na konkrétne otázky v rámci tohoto druhého kola. Um, you, well... Ďakujem, ja sa pokúsim. Otázky a demonstrujú, že táto problematika je naozaj mimoriadne široká, teda otázka športu a, a sú to veci, ktoré súvisia s financovaním a sú to pomerne zložité právne aspekty a e, potom je tu otázka napríklad dopingu. A ja začnem práve ňou, lebo to bola prvá otázka, ktorá tu zaznela, ktorá sa týkala dopingu. Je jasné, že jedna z vecí, e, ktoré e, vlastne nám umožňuje článok 165 zmluvy je e, konať proti e, dopingu, lebo e, v tom článku sa hovorí o fyzickej a morálnej integrite športovcov, a čo je jasný odkaz na e, doping. Aká je situácia v oblasti dopingu dnes? Doping je Eh, regulovaný na celosvetovej úrovni organizáciou, eh, ktorá sa nazýva Svetovou protidopingovou agentúrou so sídlom v Montreale v Kanade. Táto agentúra je zložená eh, v pomere 50-50 s zástupcov vládnych orgánov a zástupcov športovcov, respektíve športových federácií. Európsky kontinent má 5 kresiel v tom rozhodovacom orgáne a tri kreslá sú vyhradené pre Európsku úniu a tri pre Radu Európu. A potom uh, tu je ešte aj výkonný výbor uh, v tejto agentúre, kde je Európska únia zastúpená jedným členom. A, a Európska únia doposiaľ pred vstupom do, Lisab- e, do platnosti Lisabonskej zmluvy bola Európska únia zastupovaná tromi ministrami, teda minister z tej krajiny, e, e, ktoré malo predsedníctvo, predchádzajúce a nastupujúce predsedníctvo. A toto sa dialo na rotujúcom základe. A toto jednoducho eh, vyvolávalo problém eh, s nedostatkom kontinuity. Ak máte rotačný systém, a eh, mm, potrebujete samozrejme budovať svoj vplyv, potrebujete si budovať svoje poznatky a jednoducho tieto výmeny oslabovali postavenie Európskej únie v tomto orgáne Svetovej protidopingovej agentúry. A Takisto neexistuje žiaden mechanizmus, v rámci ktorého by títo ministri dostali konkrétny mandát. A podobne ako je tomu v mnohých iných oblastiach, kedy minister, respektíve komisia zastupujúca Európsku úniu, ide na rokovania s mandátom, ktorý dostane od rady a e, teraz podľa Lisabonskej zmluvy musí dať Európsky parlament súhlas k takémuto mandátu, ale doposiaľ e, žiaden mandát e, nebol európskym zástupcom vo Svetovej protidopingovej agentúre daný. Jednoducho tým pádom nereprezentovali EÚ, ale hovorili sami za seba právne. A preto je pozícia Európskej únie veľmi slabá, bez ohľadu na skutočnosť, že prispie, Európa 50% do rozpočtu tejto agentúry, ale zďaleka nemá 50% vplyv. A, uh, máme tu zastupce belgického predsedníctva a belgické predsedníctvo začalo tento problém riešiť a snažilo sa nájsť riešenie správna rada agentúry sa zíde budúci týždeň, ak sa nemyslím, a, belgické predsedníctvo sa pokusilo zorganizovať koordinačné stretnutie. To je jeden z právnych, záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy podľa ktorých e, e, členské štáty sú povinné koordinovať svoje e, postupy vo vzťahu k medzinárodným organizáciám, ak by to malo nejaký dopad na aký komunitér a, samozrejme Kanada je mimo Európy a, a e, tie dáta, ktoré o športovcoch, ktoré sú posielené posielané do Kanady, sú potenciálne a, e, posielané celému e, svetu. To znamená, my tu máme problém, ako skoordinovať náš prístup a naše postoje k posielaniu napríklad osobných údajov pre tieto organizácie a jednoducho my musíme zaviesť niečo, čo nám zabezpečí koordináciu a reprezentáciu. Belgické predsedníctvo urobilo ten krok vpred, eh, pokiaľ ide o koordináciu, pretože dnes napríklad, dnes odpoludnia ministri, ktorí majú na starosti otázky športu, príjmu závery rady o eh, koordinácii EÚ pred zasadnutím e, správnej rady a e, Svetovej protidepingové agentúry. A e, tie nastupujúce predsedníctva, maďarské a polské, sa budú zaoberať otázkami zastúpenia. A, a, pretože teraz, keď je šport špecificky zmienený a oficiálne existuje podľa Lisabonskej zmluvy, rada môže prijať systém, ktorý bude naozaj reprezentatívny a, a bude hovoriť za celú EÚ. Toľko v reakcii na prvú otázku, ktorá bola dosť obšírna. Budem stručnejšie, pokiaľ ide o tie ďalšie otázky. Dovolte mi povedať niečo o tom, čo nám umožňuje článok 165, pretože to stanovuje potom do veľkej miery úroveň ambícií, ktorú, ktorú, ktorú môžeme mať článok 165 eh, a ustanovenie o športe, ako viete, v tomto článku eh, sa týka vlastne, eh, bolo vsunuté do článku, ktorý bol pôvodne článkom o vzdelávaní. A tento konkrétny článok nám dáva dva nástroje, aby sme niečo mohli robiť. Prvým nástrojom sú odporúčania rady. Ale to sú odporúčania rady k návrhu, e, ktorý predloží komisia a tu parlament nezhoráva žiadnu úlohu, pokiaľ je príjmania odporúčania rady. Toto je naozaj e, veľmi veľká slabina v tejto časti zmluvy, pretože e, a to odráža názory autorov zmluvy, e, podľa ktorých tieto oblasti spadajú pod e, subsidiaritu a preto Európsky parlament nezohráva žiadnu úlohu pri e, príjmaní odporúčaní, čo je škoda, pretože odporúčania môžu tvarovať to, ako sa pravidlá uplatňujú. Jednoducho e, môžu obsahovať usmernenia, odporúčania e, e, súdcom, ktorí interpretujú právo, poskytujú usmernenia členským štátom, ktorí príjmajú vlastné politiky, ale bohužiaľ v tejto oblasti Európska zmluva nepredpokladá účasť Európskeho parlamentu v tomto procese. Čo nám poskytuje ďalej článok 165? tu, v tejto druhej oblasti, ktorá sa týka spolurozhodzovania, Európsky parlament e, zohráva plnohodnotnú úlohu. Bohužiaľ, zmluva o fungovaní Európskej únie vstúpila do účinnosti presne v e, nešťastnej chvíli, pokiaľ ide o ekonomický a rozpočtový kontext. E, článok 165 nám poskytuje právny základ, ale nedáva nám rozpočet. My sme si, e, komisia si e, e, myslela na, prvotne, že by bolo dobrou myšlienkou pripraviť nejaký mini program na preklenutie obdobia od roku 2014 2011-2014, eh, kým eh, sa nedostačno realizovať tie eh, programy, ktoré vďaka vám boli tiež prijaté. Ale jednoducho my nemáme v rozpočte na toto preklňovacie obdobie žiadne špecifické prostriedky. Tie prostriedky musíme zobrať, by sme museli zobrať od inekadiaľ, napríklad z Erasmu. A páčilo by sa vám to? Vy si pamätáte, pani predsednička a pani podpredsednička, že jednou z posledných vecí, ktorú sme Eh, robili spoločne, sa týkala eh, programu Media Mundus. A tento bol prijatý eh, spolurozhodovaním v rekordnom čase. My sme vedeli, že nemáme veľa času a že sa nám míňajú prostriedky. Išlo o 3x5 miliónov eur ale musím povedať, že pokiaľ ide o šport, nemáme špecifickú e, rozpočtovú položku, ktorá by obsahovala e, prostriedky a dokonca aj program Medie Mundus, ktorý má e, právny základ a je plnohodnotný program. Budúci rok ho nebudeme môcť implementovať. Minimálne na začiatku roku ho nebudeme môcť implementovať. Prečo? Nuž, preto, lebo rokovania o rozpočte o, na rok 2011 predčerom stroskotali a nemáme rozpočet. Takže vy ste si e, plne vedomí poslanci Európskeho parlamentu o týchto rozpočtových problémoch. A to hovorím len o tom, že e, to, čo sa bude diať e, v roku 2011, je len náznakom toho, čo sa bude diať po roku 2014 pri rokovaniach o viacročnom rámcovom programe. Bude to veľmi, veľmi tvrdý boj o zdroje a samozrejme e, e, budú pokusy zbaviť sa Erasmu, e, zbaviť sa vzdelávacích programov, mediálnych programov, kultúrnych programov a mm, my sme odhodlaní predložiť návrh programu pre oblasť športu. Učineme tak, cez oznámenie komisie, v ktorom komisia oznámi, že od roku 2014 e, hodla prijať takýto program. E, e, pani komisárka Vasilia to potvrdila, ale v celkovom rozpočtovom kontexte, ktorý je o redukcii alebo pri najlepšom udržaní rovnakej úrovni výdavkov v EÚ, bude veľmi ťažké, buďme realisti, a zabezpečiť schválenie nového programu, aj keď veríme v hodnotu programu na podporu športu. Toľko k tej otázke, ktorá sa týkala stimulov. A niekoľko poslancov hovorilo o možnosti, e, ktorá sa týka iných článkov zmluvy. Je pravdou, že môžeme zahrnúť šport do oblasti ako, a, alebo začleniť do oblasti ako vzdelávanie a mládež a my tak hodláme učiniť. My chceme, aby bol šport e, prioritou e, v implementácii programu Mládež v akcii v e, budúci rok a ten rok potom. Pán Han, ktorý má na starosti štrukturálne fondy, ukázal pripravenosť k tomu, aby bolo možné e, financovať e, program e, v oblasti športu aj zo štrukturálnych fondov, ale mnohé z ustanovení e, zmluvy sú vlastne reaktívnymi e, článkami. E, proste na ne sa odvolávajú len tie subjekty, ktoré napríklad žalujú Európsku úniu alebo Európsku komisiu, respektíve členské štáty na Európskom súde. Ako povedal profesor Koluči, čo to znamená? Tvorcovia politík cez tlak, ktorý dokážu vyvinúť cez uznesania Európskeho parlamentu a podobne môžu ovplyvňovať to, ako sa vyvinie interpretácia rozličných pojmov v zmluve, napríklad e, e, od vstupu do účinnosti Lisabonskej zmluvy e, bol jeden prípad pred Európskym súdom, išlo o kauzu Olivier Banár. A, a súd e, nemusel hovoriť o špecifickosti športu, ale e, vo svojom rozhodnutí e, použil tento výraz špecifickosť športu, čo je pre nás veľmi dobrým znakom do budúcnosti a budeme môcť na základe judikatúry súdneho dvora sa odkazovať na špecificitu oblasti športu. Pretože judikatúra súdneho dvoru je zdrojom primárnym, primárnym zdrojom práva. Anmerk ešte jeden z odborníkov, ak chce krátkosti zareagovať alebo doplniť, môžeme eh, im dať priestor teraz, eh, inak dáme priestor eh, kolegom tuto. Ale prosím, veľmi, veľmi stručne. Prepačte, nebudem, mm, nebojte sa, nebudem už prekračovať rečnícky čas. Len aby som informoval poslancov o aktuálnom dianí v jednej veci, my sme jediným kontinentom, ktorý nemá európske olympijské hry. Priebiehajú olympijské hry v Afrike, v Ázii a v, tiež v Amerike. Sú to veľmi úspešné olympijské hry. Máme juniorské olympijské hry v Európe a práve teraz e, vypracovávame e, štúdiu zrázirovateľnosti o tom, prečo by Európa nemohla mať tiež svoje vlastné kontinentálne olympijské hry. Očakávame, že výsledky tejto štúdie budú k dispozícii zhruba o rok. Prebiehajú práve teraz rokovania na túto tému. Teda európske kontinentálne olympijské hry by mohli byť e, veľmi e, dobrým dôkazom toho, čo sa Európska únia snaží robiť pre oblasť športu. Ďakujeme pekne. A teraz pán Zver dostáva slovo. Hvala lepa e, za besedo. Hvala lepa za besedo, Ďakujem pekne, pani predsednička. Pôvodne ja som sa chcela opýtať pána Polgera, ako môžeme posilniť úlohu Európskej únie v antidopingovej organizácii. Už do veľkej miery sa vyjadril vlastne na túto tému. E, rád by som navrhol, aby Európska únia mala stáleho zástupcu v tejto organizácii, mm, tiež zástupcu Európskeho parlamentu, zástupcu komisie a zástupcu rady. Týmto by sme posilnili svoje pôsobenie v tejto organizácii. Ja som bol kedysi členom VEGI ako minister športu a to bolo v čase, keď e, prebiehala kríza. Európa musí mať svojho vlastného predsedu, ale pán Lamu e, odstúpil zo svojej funkcie na poslednú chvíľu a Austrálčan Hefevor bol znovu zvolený. Myslím, že odvádza veľmi dobrú prácu, k tomu sa nedá nič namietať, ale Európska únia je jednoducho príliš slabá, je hlas je príliš slabý tejto organizácii aj e, napriek tomu, že financujeme e, polovicu fungovania tejto organizácie. Rád by som prednesol jednu otázku, ak dovolíte. E, Prebehajú nejaké štúdie na tému antidopingu, ktoré sú v súhľade s európskou legislatívou vzhľadom na ochranu údajov, pretože ak nie, je tu obrovské riziko, že tie sankcie budú predmetom súdneho konania. Ešte ďalšia otázka na predsedu Európskeho olympijského výboru pána Hikyho. Kedy sa prosím očakáva, že aj šachové združenia budú členom tejto rodiny, tohto združenia? Ďakujem. OK. Dobre teda, pani Karkin. Veľkej Británie. Ďakujem pekne, pani e, predsednička. Ďakujem aj za vystúpenia našich odborníkov e, dnes z panelu AIS, EOC, AIS, UEFI. Ja by som e, bola rada počula viac, ako o, takej, o takej tej nižšej úrovni športu som rada, že teda niektoré ročníci sa k tomuto vyjadrili. Rada by som vedela, čo presne ehm, si myslí zastupcovia e, športu pre masy, že im Európska únia môže priniesť, e, aký prínos im môže priniesť a k tomuto by sa mohol niekto vyjadriť, bola by som veľmi vďačná moje otázky by som rada adresovala e, však komisii v súvislosti s financovaním, pretože uh, tým, že v Lisabonskej zmluve sa spomína šport, e, vznikli očakávania a očakávajú sa aj finančné prostriedky pre šport, najmä pre ten šport pre masy. E, je tu dosť veľká medzera, už ste sa k tomu vyjadrili. Pán Polger, veľmi si to vážim. Ak sa nemýlim, tak tu nejde len o e, nedostatok zabezpečenia budúceho financovania, ale dokonca aj ten program Mladosť, Mládež v akcii hrozí mu, že nebude dostatočne financovaný. E, tvrdíte, že sa tomu už venujete, možno štrukturálne fondy alebo regionálne fondy by mohli nahradiť tento nedostatok financovania, ale môžete nám e, prosím dať nejaké nejaké záruky, že naozaj tomu tak bude, tak aby ľudia mali prehľad o tom, aký je vývoj v tejto oblasti financovania športu. A ešte ďalšia vec, ktorú by som rada um, prednesla, je zapojenie aktérov. Um, je dôležité, aby sa tohto pripomienkovania zúčastnili zastupcovia všetkých športových odvetví. Ja sa chcem opýtať, eh, na základe akého kľúča rozdeľujete eh, možnosť účast, zúčastňovať sa týchto rokovaní, pretože naozaj sa domnievam, že tie menšinové eh, športy nemajú možnosť vyjadriť svoje obavy, svoje návrhy a očakávania, čo by Európska únia mohla priniesť pre ich oblasti. Bola by som rada, keby ste sa vyjadrili k tomu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Kosta. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa tiež veľmi teším, že máme toto vypočutie, pretože je veľmi živé a je veľmi bohaté na informácie. Rada by som položila komisii tri otázky. Poprvé, článok 165 otvára mnoho nedoriešených otázok. Niektoré sa tu už spomenuli, ale niektoré nie. Šport e, sa nemá na troch základných úrovniach. Článok 165 umožňuje európskym združeniam, aby boli legitívne vo svojom vnímaní športu ako súčasti európskej legislatívy. Myslím, že to je dôležité. Teraz sú tu tri úrovne. Poprvé to horizontálna úroveň, to je jasné. A tu sa zapájajú aj rôzne iné oblasti, napríklad vzdelávanie, e, profesionalizmus a tak ďalej. Ale sú tu aj niektoré ďalšie špecifické aspekty. Myslíme, že by bolo vhodné, aby sme si položili otázku a taktiež otázku komisii, aby sa pozrela na to, čo budú ďalšie kroky po zverejnení tejto bielej knihy. A tiež, aby sa snažili zareagovať na konkrétne definície V Lisabonskej zmluve sa popisujú práva v oblasti zdravia, dobrovoľníctva, mladistvých a tak ďalej. Tu myslím, že by bolo na mieste, keby sme mali nejaké pravidla na európskej úrovni, pretože aj v tejto oblasti, v oblasti mobility, by sme mali zvážiť preniesť sa cez subsidiaritu, aby e, tá harmonizácia prebehla vo väčšej miere v súvislosti s európskou legislatívou. Isté, že peniaze sú dôležité, to je pravda, ale zúčastnili sme sa seminára, na ktorom bol aj pán komisár, ktorý má na starosti regionálny rozvoj. A tam sme sa venovali usmerneniam pre oblasť politiky súdržnosti, aby sa význam športu zvýšil napríklad na školách, a keď máme takéto ciele, tak by sme mali byť schopní ich aj merať tak, aby sme boli schopní vhodne vyčleniť peniaze na ich naplnenie. Možno by sme mali tiež zvážiť aj možnosť príspevku súkromných subjektov, nielen vlád členských štátov. Každoročne sa zvyšuje rozpočtový podiel a zisk eh, lotérii, aj Európskej lotérie. Možno by sme mali prijať dohody aj s týmito združeniami a možno by sme mohli využiť aj pre kultúru. Prečo eh, teda nepoňajte tieto dve oblasti spoločne, šport aj kultúra? Súhlasím s tým, čo sme si tu práve vypočuli, že by sme to mali poňať veľmi symbolicky. Ehm, toto podujatie Európskych olympijských hier, eh, táto myšlienka sa mi skutočne veľmi páči vidíme, že šport zjednocuje ľudí v rôznych formách, e, teda je potrebné nejakým spôsobom to riadiť. Mnoho ľudí to kritizuje, ale má to aj pozitíva. Ale ak sa zameriavame na túto myšlienku riadenia, môžeme potom o mnoho lepšie porovnávať, čomu sa venujú miestne zastupiteľstva, e, ako do toho zakomponujú aj združenia, aj na horizontálnej, aj na vertikálnej úrovni, tak, aby sa ľudia snažili viac sa venovať športu. Myslím, že to je dôležité a je e, využitie štrukturálnych fondov pre tieto účely. Ďalej, Senci Felici. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pozvaným hostom za veľmi zaujímavé príspevky. Chápem mm, istý nepokoj, ktorý mm, počúvame z e, sveta športových e, združení, pokiaľ ide o financovanie športu. Dúfam, že Európska komisia splní e, svoje záväzky a že prednesie program na financovanie športu. Vieme, že rozpočty v členských štátoch aj na európskej úrovni sú veľmi obmedzené, ale bude to tak aj v budúcnosti. Nebude to iné. Budeme si musieť jednoducho zvoliť priority. Sú nejaké problémy s tlmočením? To znamená, musíme And not in Italian, not in, uh, in Spanish. Please. Zdá sa, že tlmočenie bolo iba do Nemčiny a neprebiehal tlmočenie do Taliančiny, Španielčiny. You should listen English. Okay. Go on. Ďakujem. Czyli nie, nie możemy czekać na lepsze czasy, tylko musimy pracować. Nemali by sme čakať na lepšie časy, e, iba nečinne. Musíme využiť tie možnosti, ktoré teraz máme. E, chcem sa teda opýtať komisie nasledovné. Čo chce Európska komisia? Pani predsednička e, žiada tlmočníkov, aby zabezpečili tlmočenie do všetkých jazykov. Tlmočenie funguje Je to problém samotných poslancov, iba tuto v prvom rade. Je tam nejaký problém so sluchadlami. Znaczy mam nadzieję, że już e, jest tłumaczenie. Dúfam, že tlmočenie už funguje aj v prvom rade v sále. Môžeme teda um, pokračovať, alebo musím zopakovať tú otázku, ktorú by som rada položila komisii? Nuž, e, čo chce Európska komisia podniknúť, aby zabezpečila fungovanie e, tých programov v športe, ktoré sa už rozbehli, napríklad Mládež v akcii, e, či už zo štrukturálnych fondov, z DAFNE programu, 7. rámcový program, tak, aby sa vytvorili lepšie podmienky pre financovanie športu v Európe. Šport má mnoho výhod v oblasti vzdelávania, pretože e, učí spravodlivosti, e, právu, tiež zabraňuje sociálnemu vyčleňovaniu a pozitívne výsledky športu sa dajú veľmi ľahko merať. E, šport podporuje aj zdravie, teda stojí sa to investovať do športu. Tieto investície vždy stojí za to podporovať. Na záver by som rada povedala, že je podľa mňa veľmi smutné, že pani predsednička sa takto negatívne postavila k tomu písomnému vyhláseniu 62. Súvisí to s podporou masového športu, športu amatérov. Toto vyhlásenie je veľmi zaujímavé pre všetky športové organizácie. Pán Koluči sa pýtal, kto môže niečo urobiť pre masy, ktoré chcú športovať práve my, poslanci Európskeho parlamentu, môžeme podporiť týchto amatérov v oblasti športu tým, že budeme pracovať v našom výbore aj v medziskupinách, ale tiež formou eh, tý, tohto podpisu, tej, tohto písomného vyhlásenia číslo 62. Dúfam, že pani predsednička toto vyhlásenie podporí a aj podpíše tak, ako 125 iných poslancov, ktorí tak už urobili. Pre mňa by bolo dôležité, aby sme vedeli, čo je pre nás dôležité. Isté, že je dôležité hlasovať aj za filmy, k tomu nás vyzýva pani predsednička. Ja by som ju na oplátku rada vyzvala, aby podporila a podpísala toto vyhlásenie 62, pretože to je naše vyhlásenie. Už ma nepresvedčíte. Ja už od počiatku nepodpisujem takéto vyhlásenia. Nie je to otázka obsahu. Tieto vyhlásenia jednoducho um, liečia iba príznaky, ale nemajú žiadny vplyv na nejaké politické rozhodnutia. Podľa mňa nemajú zmysel. Isté, že máte právo vyzvať ma k tomu. Ja z obsahu hľadiska s tým nemám problém, ale nebudem ich podporovať. Pán Bágol. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem tiež organizátorom poblahoželať za zorganizovanie tohto vypočutia. Dostali sme veľmi zaujímavé informácie. Tri e, veci. Poprvé sa hovorilo, že 60 ľudí z našich 500 miliónov obyvateľov nerobí žiaden šport a chceme 3 milióny občanov príjmeť k tomu, 100 miliónov občanov, aby šport e, e, realizovali. Kto tu čo môže urobiť? Nehovorili sme o tom, ako to chceme dosiahnuť. Na to mám návrh a otázku. V Maďarsku napríklad máme internetovú bázu vedomostí na ministerstve športu, kde sa dajú tematicky vo viacerých jazykoch hľadať, aké športoviska, aké organizácie, asociácie, podujatia v športe existujú to sa určite dá takto riešiť aj na európskej úrovni. Ak ten úmysel je úprimný, ide o to, že ako. A k tomu ešte pribudne aj to, že nikdy, nie vždy vieme, ako máme v súkromne šport realizovať. O 40 dní máme my Maďari predsedníctvo a máme veľké záväzky, a angažovanosť v oblasti športu. Sme hrdí na to v Maďarsku, že nie je toľko krajín v Európe naozaj, kde e, prezident e, štátu je dvojnásobný olimpijský víťaz a takisto bývalý e, minister je členom skupiny. Premiér je veľmi angažovaný, takže možno vychádzať z toho, že budeme vystupovať veľmi dobre a tieto otázky budeme čo najlepšie rie- riešiť. A ešte snáď malý doplnok možnosť e, e, športového Erasmu. Už to sa tu spomenulo a Európska komisia tu je veľmi angažovaná vo všeobecnosti, pokiaľ ide o program Erasmus a, a začiatkom apríla tu bude celoeurópska konferencia v Budapešti, pokiaľ ide o Erasmus a členovia výboru možno o tom ešte nevedia. Vy, pani predsedníčka, asi tiež ešte nie budeme mať v tom dôležitú úlohu, ja už o tom viem a preto sa chceme zasadzovať o to, aby šport aj v Erasme mal dôležitú úlohu. Ďakujem. Ďakujeme pán Ivo Belet. Ďakujem pekne. Eh, pani predsednička, budem veľmi stručný. Eh, chcem vyjadriť spoločné sklamanie eh, pretože v tom, že nebude spoločný európsky program budúci rok, vzhľadom na to, že nie sú prostriedky v rozpočte, ale to neveďme z toho belgické predsedníctvo, ale skôr členské štáty, ktoré žiadajú o šetrenie a škrtanie výdavkov Um, takže nebude zrejme možné, aby sa to udialo na budúci rok a je to zdroj našej frustrácie. Dovolte mi sústrediť sa na priority, ktoré a, e, by mali byť pre európsku športovú politiku v blízkej budúcnosti. Jednou z priorít je finančná stabilita klubov. Amatérske kluby obzvlášť ale aj profesionálne kluby sú konfrontované s veľkými finančnými existenčnými problémami v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a myslím si, že musíme podporiť tie snahy, ktoré sú vyvíjane na pôde UEFI, ale aj inde eh, v rámci športovej organizácií, pokiaľ ide o licencovanie klubov. Myslím si, že toto je veľmi e, dôležité z hľadiska finančného fair play a je to niečo, čo vytvorí takú e, dobrú rovnováhu medzi tzv. malými ligami a tými veľkými e, ligami a tieto snahy treba podporiť. Pani predsednička, s tým veľmi súvisí aj nasledovné. Myslím si, že musíme naďalej vynakladať snahu, pokiaľ ide o Ehm, otázku eh, lokálnych hráčov. Máme eh, pravidlá, eh, ktoré sú uplatňované rozličnými národnými športovými organizáciami, ale je v záujme vyváženej a zdravej športovej súťaže, aby boli kluby stimulované a investovať do vlastných lokálnych talentov. A to je práve to, o čom je článok 165. Je to článok o vzdelávací a sociálny aspektov športu. A je dôležité, aby klaby eh, boli eh, kompenzované eh, za to, že investujú množstvo prostriedkov do rozvoja lokálnych športových talentov a otázka preto adresovaná komisia a rade je, či sú ochotní podporovať tieto sňahy, ktoré vynakladajú športové organizácie, pokiaľ ide o licencovanie na strane jednej a stimulovanie lokálnych talentov na strane druhej. Ďakujem. Helga Drupel. Ctení kolegovia, keďže som členkou e, vyjednávacieho týmu pre e, rozpočet 2011 a následne, nie je jasné, čo sa udeje teraz. Možno, že e, sa uplatní zrýchlená procedúra a ak sa rada k tomuto rozhodne možno, že budeme mať rozpočet schválený do konca roku, ale ak nie, tak na začiatku eh, roku 2011 bude mať eh, rozpočtové provizórium, teda mesačne 1,12 bývalého rozpočtu. Všetko závi- mesačne, všetko závisí eh, teda na tom, ako budú prebiehať rokovania. Chcem vás informovať, prečo sme boli takí striktní v týchto vyjednávaniach. Pretože my tu diskutujeme o nových kompetenciách v oblasti šport športu a toto je niečo, čo je novinka aj pre nás, vyplývajúca z Lisabonskej zmluvy a, a je to o tom, či e, rada berie Lisabonskú zmluvu vážne alebo nie. A niektoré členské štáty nie sú pripravené e, brať e, novú Lisabonskú zmluvu a nové kompetencie parlamentu vážne. Spojené kráľovstvo, Holandsko a niektorí ďalší. A toto je náš veľký problém a toto je dôvod, prečo sme my ako vyjednávací tým za parlament jasne povedali, že to nie je o našom inštitucionálnom záujme, ale to je o novej politickej úlohe EÚ a že je potrebné, ak sa má úloha politická plniť, zabezpečiť aj primerané zdroje a ak sa nám podarí zabezpečiť súčasnú úroveň európskeho rozpočtu, je to zhruba 130 miliárd ročne, tak potom e, budeme úspešní, pretože pán Cameron, predseda vlády Spojeného kráľovstva, oznámil na samite, že on chce e, e, zníženie o 0,8 To by znamenalo, že stratíme približne 30 miliard z európskeho rozpočtu a, preto bude musieť, budeme musieť škrtať mnohé programy a mnohé politiky a, a je pravdou, že Eh, všetky tie problémy eh, eh, by postihli najmä oblasť kultúry, médií, ale takisto aj polnospodárstva. A nikto momentálne nedokáže povedať, aký bude politický výstup z tejto hry. Ja viem, že Spojené kráľovstvo a niektoré ďalšie členské štáty vyjadrujú názory iných členských štátov, ale myslím si, že toto je naozaj politický boj o moc v Európskej únii ehm, v budúcich pár rokoch. Takže teraz eh, k tomu, čo by som chcela povedať o otázke športu. Eh, z mojej interpretácie vyplýva, eh, že to, čo povedal Mikel Kaluči, je dôležité. Je potrebné článok 165 naplniť tým, že povieme, že je to jasne článok o koordinácii. Veľmi sa mi páčila tá myšlienka vytvorenia programu typu Erasmus pre šport. Ehm, mnoho ľudí Samozrejme, e, okrem hospodárskeho e, úspechu e, zaujíma aj iný typ úspechu v športe, nielen finančný úspech. A my, ak budeme v Európskej únii schopní a pripravení komunikovať, že Európska únia je nielen o peniazoch, ale aj o zábave a oddychu, tak budeme úspešní. Ďakujeme. Teraz pán Lokebert, náš spravodajca vo výbore Agri pre rozpočet. Øh, Ďakujem pekne. Ako rozpočtový koordinátor e, tu vo výbore e, to, čo povedal pán Božo, e, musím zareagovať na to, čo on uviedol, aby som trošku objasnil to, čo tu zaznelo. Ak som to totiž to správne pochopil, tak je tu nedostatok. Chceli sme 10 miliónov, získali sme 3 ak situácia je naozaj taká, tak ešte stále predsa len nejaký priestor. Ešte nie sme úplne mimo hry, je to ale otázka politické vôle. Ak chceme venovať prostriedky e, do tejto oblasti, tak sa musíme posnažiť. E, ja chápem, že mnohí sú frustrovaní, ale netvrdíme, že všetko je úplne ukončené. Ešte je predsa len šanca, že získame tieto prostriedky. Аз благодаря за възможността за това. Ďakujem pekne. Ja by som sa rád poďakovala za túto príležitosť vystúpiť dnes. Na tomto podujatí budem veľmi stručný. Nie som odborníkom na oblasť športu, ale som občanom. A ako občan v plnej miere podporujem myšlienky profesora Kolučiho. <coughs> Domnievam sa, že Naša politika pre oblasť masového športu by mala byť aktívnejšia. Pokiaľ ide o profesionálny šport, mm, tam je všetko o peniazoch. A zdá sa mi, že nemusíme byť až tak aktívni, mm, pokiaľ ide o tento profesionálny šport. A druhá vec, ktorú by som rád e, uviedol, je, že v tejto sále tu dnes máme bulharského ministra športu, pána Sulina Nejpova. A bol by som vám veľmi vďačný, ak by ste mu umožnili vyjadriť jeho názory na túto oblasť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, um, ale máme tu odborníkov, máme tu komisiu a naozaj nemáme čas na zvyš. E, teda ďakujeme, srdečne vítame ministra z Bulharska. Ďakujeme za to, že ste tu medzi nami a že pozorne počúvate, e, čo sa tu hovorí. Využite to, prosím, popoludní na schôdzi, ktorú, na ktorej sa zúčastníte. Um, Ďakujem, budem veľmi stručná. A dostávajú sa nám také rozporplné správy o hľadom rozpočtu, čo je dosť zaujímavé. Niektorí ľudia si myslia, že je všetko stratené, iní si myslia, že ešte šanca je. Čo je jasné je, že existujú naozaj veľké rozpočtové obmedzenia a problémy a, a my ako výbor e, musíme veľmi jasne povedať, čo, e, o, o, o čo nám ide e, v konečnom dôsledku. E, Táto diskusia, ktorú sme to viedli, bola fascinujúca a veľmi užitočná. Zaznelo to množstvo hľadíska názorov, ale myslím si, že e, v prípravách na rok 2014 musíme začať už teraz a tento výbor musí jasne formulovať, aké sú jeho priority, čo chceme dosiahnuť a zdá sa, že ide tu o dv- a hlavné oblasti. Jedna sa týka profesionálneho športu tam samozrejme e, zrejme pôjde o legislatívu v oblasti e, dopingu, alebo či sa budeme zameriavať skôr na masový šport, amatérsky šport a budeme e, veľmi vážne podporovať aktivity, čo by som ja uprednostňovala. Myslím si, že v tejto oblasti musíme odvedieť ešte množstvo práce a vyplynie z toho množstvo užitkov. Užitky pre zdravie obyvateľstva, ale takisto z hľadiska sociálnej kohézie, z hľadiska zlepšenie života v komunít. A ja by som teda v určitom štádiu chcela viesť e, diskusiu o tom, aké budú priority tohto výboru. To znamená, keď budeme hovoriť o praktických veciach, mali by sme už mať pripravené to, čo chceme dosiahnuť a v prípade, že nie, tak e, sa nám to asi ťažko podarí. Ďakujem pekne, pán Boris, na pol minúty. Už dvakrát totiž to mal slovo. Ďakujem pekne. Ja by som e, rád len dostal odpoveď na svoju otázku, ktorú som adresoval pánovi Polgeromu a pánovi Kolučimu. Politika v oblasti športu sa neobjavuje v stratégii EU 2020. Vzdelávanie nie je politikou na európskej úrovni, je to v kompetencii členských štátov, preto sa pýtam. Mohli by sme eh, možno dosiahnuť to, aby politika v oblasti športu bola aj formálne v tomto dokumente? Ide tu o podporu mladých športovcov, o boj proti dopingu, ale aj o iné aktuálne otázky. Toto všetko musí byť eh, súčasťou tejto horizontálnej politiky. Nemali by sme hovoriť o podrobnostiach, ale o horizontálnych politikách tak to by sa mohol tento dokument schváliť ako oficiálny politický dokument inštitúcií. Teraz dostane slovo pán Polger a potom kolegovia odborníci, experti, ktorí by možno mohli doplniť to, čo tu zaznelo, alebo ak sú nadviazať na niečo, čo zaznelo v diskusii a čo ich nejakým spôsobom podnietilo. Nech sa páči, najskôr pán Polger. Sedneslo potom na záver. Um, Ďakujem, pani predsedajúca. Ak by som sa mohol vyjadriť k otázkam, ktoré boli položené. Pokiaľ ide o financovanie a pokiaľ ide o športovanie mas, možno súhlasiť s tým, že masový šport je veľmi dôležitý. Treba tiež rozlišovať medzi tým, čo môže urobiť EÚ a čo môžu urobiť lokálne či regionálne zložky. EÚ by nemala nahrádzať úlohu lokálnych a regionálnych združení, aby e, financovala e, obnovu e, miestnych futbalových zväzov napríklad. My však môžeme financovať cezhraničné aktivity, ktoré organizácie masového športu realizujú. Výmenu, siete, výmenu e, najlepších skúseností, e, súťaže, stretnutia. To robiť môžeme. E, v najbližšej dobe budeme avizovať vybrané projekty, ktoré budú v rámci prípravných akcií k športu podporené. Bude to vďaka Európskemu parlamentu 12 projektov, ktoré v rámci linky prípravných akcií vďaka parlamentu budú podporené. Ďalej potom sociálna inklúzia prostredníctvom športu, to je naozaj pohľad z dola, naozaj masový. Ďalej potom e, dobrovoľníctvo v oblasti športu, čo opätovne je zase otázka masového športu. Toto všetko sa dá, to by sme boli bývali navrhli v budúcich programoch pre šport. Pokiaľ ide o mainstreaming, vzhľadom na to, že pre šport bude, budú uh, medzery medzi, na, medzi, minimálne v roku 2012 či 2013, tak sa naozaj snažíme uh, mainstreamovať šport, snažíme sa najprv robiť uh, domáce úlohy, takže budeme naozaj navrhovať, alebo na výboru navrhneme teda výboru pre správovanie tohto programu e, pre mladých a šport, aby šport bol pr- prioritou. Môžeme si totiž vybrať e, ročné priority na rok 2012 či 2013. To je príklad mainstreamingu. Ďalším príkladom je množstvo prostriedkov, ktoré sa použijú vo výskumných programoch k témam k športu. Predovšetkým pokiaľ ide o antidoping, či už je to základná vedecká téma, nové dopingové látky sa neustále rozvíjajú a nové metódy e, opätovne e, čoraz viac nachádzajú tieto látky, ktoré treba vyvíjať a výskumné programy môžu prispieť k tejto vedeckej práci a môžu, môžu e, teda naozaj prispieť svojim dielom. Takisto otázky týkajúce sa amatérskeho športu a tiež výkladu európskeho práva, ktorý sa sťahuje, ktoré sa sťahuje na šport a potrebu e, právnej istoty. Keď sa príjme oznámenie, príjme sa vlastne formou dokumentu, ktorý e, sa bude volať pracovný materiál, ale ten pripraví um, usmernenia pre výklad európskeho práva primárneho, sekundárneho a prípadového. Toto všetkým zapojeným a predovšetkým športovým organizáciám umožní predpovedať E, umožní to väčšiu mieru predpovedateľnosti e, výkladu európskeho práva. Toto sa predovšetkým vzťahuje na amatérov, pretože európske právo doteraz sa do veľkej miery e, sústreďovalo na šport profesionálny. A vieme, že voľný pohyb občanov, ako aj ďalšie časti štyroch základných pilierov alebo Eh, pohyb, vo, slobod v, v rímskych zmluvách, to všetko sa stiahuje na amatérov. Keď uh, sa ľudia presúvajú z krajiny do krajiny, z, napríklad z pracovných dôvodov, a uh, športujú, tak mali, byť možnosť, mali mať možnosť športovať aj v novej uh, hostovskej krajine. Vieme, že sú tu v tomto smere prekážky a to si podľa nás, to podľa nás nie je v súlade s, voľno, s princípom voľnej poho, voľného pohybu. K tejto téme čo skoro vydáme štúdiu, štúdiu o téme e, aplikácie o e, národnostných obmedzení pre amatérský šport a dúfame, že to pomôže v napredovaní témy. Dúfame, že to e, lepšie našim občanom umožní ak chcú vykonávať svoju slobodu pohy- pohybu, vykonávať si aj slobodu športovať, e, realizovať špo- slobodu športovať v hostovskej krajine. Ďalšia otázka sa tu objavila. Poprvé, ako možno umožniť viacerým ľuďom športovať a ako to môžeme zapojiť do kontextu 2020. Tieto dve veci sú v podstate prepojené, sú prepojené E, niekto to použil skrátku, vlastne citujem, zdravie obohacujúca fyzická aktivita. Nuž, viac ľudí by malo realizovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k fyzickému zdravu. Prečo to ale není nejaký len vtip? Prečo je to naozaj a, súčasť stratégie 2020? Pretože, nuž preto, pretože čím viac ľudí bude robiť e, fyzické aktivity, tým menej budeme mať absencií v práce, viac schopnosti pracovať, šťastnejších ľudí a prispieme e, k trvalo udržateľnému rastu, k zamestnanosti. A navyše, keď ľudia budú e, zdravší, e, znížia sa náklady pre naše zdravotné a poisťovacie systémy. Takže tento systém môže vlastne mať výrazné aj ekonomické dopady, pozitívne ekonomické dopady. Myslím si, že týmto som sa vyjadril viac menej k všetkému. Ešte k prioritám. Nož priority Oznámenie vlastne pokrie témy, otázky, ktoré sa venujú športu na európskej úrovni. Ide o roz, rozvoj európskej dimenzie v športe a veľmi sa tešíme na e, vaše e, uznesenie, uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bude nasledovať po tomto oznámení a veríme, že priority Európskeho parlamentu v tejto širokej tematike budú môcť e, zapojiť sa do tej, tohoto oznámenia. Ďakujem. Kolega chce ešte odpoveď na svoju e, rozpočtárskú otázku. Mr. Was... Pán Lockegaard hovoril e, o budúcoročných prípravných akciách, ak sa nemýlim, pretože to sú jediné prostriedky, ktoré máme momentálne vo výhľade. 3 milióny plus e, prostriedky na osobitné akcie. Dokopy je to 7 miliónov, ktoré odhlasoval Európsky parlament v rozpočte, ktorý práve skolaboval. Takže sa naozaj držme si palce, pretože Dúfajme, že tie rokovania, ktoré sa teraz odohrajú, nám niečo pri, prihrajú v roku 2011. Ešte ďalšia otázka, a ktorý spýtali ste sa na zapájanie zúčastnených. Každý rok komisia organizuje tzv. športové fórum. Toto fórum sa zaoberá otázkami, ktoré sú aktuálne Všetky e, organizácie sú prizvané, malé, veľké, stredné. Takisto poslanci Európskeho parlamentu, je to naozaj akcia veľká, budúca sa uskutoční v e, Budapešti koncom februára a dúfame, že mnohí z vás sa budú môcť zúčastniť. Tentokrát ju e, uskutoční maďarské predsedníctvo spoločne s neformálnym stretnutím ministrov športu. Takže výstupom tohto fóra sa priamo môže zapojiť do práce ministrov. Takže organizácie budú naprieč fórom široké zapojenie účastníkov. A je tu potom ešte ďalší, e, druhý, druhý, e, druhá skupina zapájania sa športových organizácií a to je to, čo sa deje v rade dnes popoludní belgické predsedníctvo e, predloží na schválenie uznesenie, ktoré bude viesť k štrukturovanému dialogu so športovými organizáciami. Nebude to len bla bla bla. Naozaj to stanoví architektúru štrukturovaného dialogu medzi športovými organizáciami a inštitúciami EÚ a sem patrí aj Európsky parlament. Takže treba naozaj dodať, že takmer každodenne máme v rade kontakty s účastníkmi. Včera som sa stretol s predstaviteľmi Európskeho olympijského výboru a to je všetko bežiaci pro- proces popri tých e, e milníkových procesoch, ako je fórum. Ďakujeme a plynule dám teraz slovo pánu Kolučimu. Nech sa páči. Thank you. <clears throat> Thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Začnem od poslednej otázky. Rád by som jasne odlišil profesionalizmus a amatérizmus. Mnohí teraz e, vstúpe do platnosti zmluvy sa stiažujú, že nemôžeme riešiť e, mnohé centrálne otázky športu, ako je doping a tak ďalej. A nezabúdajte však, že účastníci na, v rámci športu, bez ohľadu na to, kto sú, šport, ktorý predstavujú, majú platformu na, diskuso, na diskutovanie o všetkom. A táto platforma sa volá sit sociálny dialog. Je to tak? Tento sociálny dialog, a keď na začiatku som dnes ráno povedal, že šport zostáva v rámci zodpovednosti účastníkov e, e, e špo, športového sveta, tak to znamená, že ak by chceli, majú v rukách nástroj, ktorý ich môže priviesť k rokovaciemu stolu a v tomto kontexte komisia a únia zohrávajú úlohu. Aká úloha? Podporovať dialog. Tento dialog je možnosťou. Nikomu z vás tu nemôžem prikázať, aby ste sa zúčastňovali dialogu, ak sa nemáte radi. Ale môž, môžete minimálne prísť sem a diskutovať. A možno nakoniec dospejete aj k riešeniam. Prečo by sme vždy mali niekoho obviňovať inštitúciu osoby, ak niečo nefunguje. Majú predsa nástroje na to, by to robili. Sociálny dialog má aj ďalší úžitok. Ten dojem, ktorý všetci máme, že určití e, aktéry sú reprezentatívnejší než iní. To je pravda a jedna z pozitívnych vecí sociálneho dialogu je sociálny dialog so zamestnávateľmi, s zamestnancami. V niektorých oblastiach jednoducho nemáte zástupcov <clears throat> minimálne na európskej úrovni. Sociálny dialog napríklad vo, fo- e, vo futbale, opravte ma, ak sa milím, má ten výsledok, že dáva európskym ligám povinnosť vytvoriť, vytvoriť európsku organizáciu. Európska organizácia vo futbale sa snaží, e, sa snaží robiť sociálny dialog Takéto isté cvičenie by sa malo e, realizovať tiež v iných oblastiach. A pokiaľ ide o rozpočet, ne, neprepačte, rozpočtu vôbec nerozumiem. Je to moja manželka, ktorá e, pre, prevádzkuje rozpočet. A ak by za mňou žena prišla a povedala, že potrebujem milión na kúpu tohoto domu, povedal by som, že nemáme na to, nemáme tie prostriedky. Ale možno Mohli by sme urobiť čosi iné. Kúpiť si dom menší. Buďme konkrétni. Čo stojí na to podporiť európsky e, e, podujatie? A tu skončím. Vystúpenie bez mikrofónu. Daily confronted Dennodenne eh, sa zaoberáme problémami rozpočtu, nedostatkom eh, finančných prostriedkov v rozpočte. Teda uvedomte si, že eh, to musíme nejakým spôsobom vyriešiť, pretože sme zodpovední za rozpočet a musíme nájsť nejaké riešenie, pretože aj keď niečo získame, nikdy to nestačí za to, aby sme si kúpili takýto dom za milión. Ďalší je pán Morgan Kikerby. Ďakujem. Ja by som zareagovala na otázku, čo môžete urobiť pre nás, e, keďže zastupujeme e, šport e, más a tiež mm, šport, ktorý je prospešný pre zdravie. Nuž môžete nám pomôcť v tak bude z vyváženej pozornosti. Potrebujeme pozornosť, ktorá bude vyváženejšia medzi športom na najvyššej úrovni, ďalej športom pre masy a športovou činnosťou, ktorá je iba prospešná pre zdravie. Keď sa pozrieme na to, ako to funguje, všetko sa týka iba futbalu a súťaživého sportu. Ide ešte, že to si zaslúhuje najväčšiu mediálnu pozornosť, ale ide o to, čo chcú a čo zaujíma veľká väč- veľkú väčšinu európskych občanov a čomu sa venujú. Inak eh, totiž to rozložíme tú pyramídu eh, profesor zo Sorbonu. Eh, v tomto súhlasí je problém, ak budeme naďalej sa odvolávať na model, ktorý sa netýka dvoch tretín reality, jednoducho ju ignoruje. Sú to dve tretiny, ktoré nie sú v žiadnom klube a nemajú záujem o to, aby boli e, špičkoví v športe. E, máme, isté, že sme ochotní e, diskutovať s vami niektoré myšlienky, ktoré sa týkajú napríklad Erasmu, tie sa môžu rozvinúť, ale iné organizujeme podujatia pre masových športovcov. Je tam 14 tisíc až 100 tisíc e, účastníkov e, celej Európy. Um, takéto podietie nie je zložité zorganizovať a je zaujímavé a atraktívne pre občanov. 100 miliónov to by mal byť cieľ a myslím, že Európska únia chce, aby podporovala tých, ktorí majú vo sebe potenciála až e, do tej úrovne, ktorá je v súčasnosti špičková. Ďakujeme pekne. Pán Gajár. No, I, I, I do believe that... Som presvedčený, že je dôležité, aby prebiehal dialog medzi športovými organizáciami a európskymi inštitúciami. A to je práve to, čo robíme. Nemyslím si, že by tu existoval deficit v dialogu. Dialog existuje. Jasné, že pre nás, pokiaľ ide o zdroje, je dôležité, že ak máme e, zmluvu a nový článok v zmluve, ktorý hovorí o športe a o tom, že šport je bez pochyby kompetencie európskych inštitúcií, tak je dôležité, aby sa niečo aspoň symbolické začalo robiť hneď od začiatku z hľadiska vyčlenenia prostriedkov na túto kategóriu. Pokiaľ ide o to, čo to zaznelo o európske tímové športy. My nevoláme po financovaní, my voláme potom, aby bola rešpektovaná naša autonómia z hľadiska rozhodnutí, ktoré príjmame pre naše športové odvetvia. Vďaka práve tomu pyramidovému modelu sme boli schopní financovať tie masové elementy našich športových odvetví a dúfam, že budeme schopní e, v tomto v budúcnosti pokračovať. A čo od vás potrebujeme, je to ucho pomyselné, a ktoré bude počúvať, čo hovoríme a dialog. To je všetko. Ďakujem. Ja, Michael. Patrick Kike. Um, just to conclude. Patrik Kiki e, e, hovorí, e, chcel by som len doplniť to, čo tu zaznelo o autonómii športu a oddelení športu od politiky. Po druhé, je e, e, veľmi smutné, že dnes hovoríme o tom, že e, aj keď už máme nový článok 165, e, ktorý hovorí o športe, zároveň hovoríme o tom, že budúci rok nebude financovaný žiaden program v oblasti športu, čo je veľmi zlá správa pre európskych občanov. A na záver, a veľmi ma zaujalo to, čo povedal e, e, poslanec z Maďarska, a keď hovoril o plánoch maďarského predsedníctva. A toto boli práve tie dobré signály a dobré správy. Držíme vám palce a želám vám všetko najlepšie. Ďakujem, hovorí predsednička. Teraz rozdávam slovo belgickému predsedníctvu. Ďakujem veľmi pekne Pani predsednička, ctenovia, e, ctení členovia e, Európskeho parlamentu, dámy a páni, dovolte mi, aby som e, sa najskôr ospravedlnila v mene flamského ministra športu, ktorý tu dnes nemôže byť, pretože pripravuje popoludnejšie zasadnutie rady dnes a to je dôvod, prečo tu nemôže byť. Chcem vám len povedať, aké sú priority belgického predsedníctva v rade a informovať vás tiež o tom, že dnešné e, popoludnejšie zasadnutie nebude len e, e, také prázdne, bude určitým spôsobom historické, pretože ministri zodpovední za oblasť športu v EÚ sa stretnú po prvýkrát v konfigurácii rady, ktorá má na starosti práve vzdelávanie, šport a kultúru. A Európska rada na požiadanie belgického predsedníctva práve sa rozhodla začleniť osobitnú časť svojho rokovania, ktorá bude zasvetená športu. A pokiaľ ide o priority, tak sú tu hlavné, tri hlavné body, ktoré nastolilo predsedníctvo na program rokovania ministrov, štrukturovaný dialog e, s športom, sociálna inklúzia a boj proti dopingu v športe pokiaľ ide o prvú prioritnú oblasť, viete o rozhovoroch, ktoré boli vedené za španielského predsedníctva a našim úmyslom je rozvinúť eh, to, čo začalo španielské predsedníctva existuje niekoľko konzultačných mechanizmov, ktoré môžeme využívať, e, obzvlášť to športové fórum, ktoré nedávno organizovala komisia, ale aj iné mechanizmy na e, našu komunikáciu so zástupcami športových odvetví a zástupca komisia povedal, že dnes popoludní sa bude rada venovať uzneseniu o štrukturovanom dialogu s tým, že by mala rozhodnúť o rámci, v ktorom bude takýto štruktúrovaný dialog prebiehať. A a čo bude vlastne taký veľmi dôležitý komponent e, celého konzultačného mechanizmu? A myšlienkou je, aby prebiehala neformálna výmena názorov e, e, popri zasadnutí rady ministrov, neform, popri neformálnom zasadnutí ministrov a zodpovedných pre šport, to bude to športové fórum, o ktorom hovorila komisia. Sociálna inklúzia cez šport, e, to je jedna e, z veľmi dôležitých priorit belgického predsedníctva a rady všeobecne. Môžem vám povedať, že boli koncipované závery o úlohe športu, ktorú môže zohrať v oblasti e, sociálnej inklúzie. A toto je veľmi dôležitý signál o úlohe športu v rozvoji spoločnosti a podpore sociálnej súdržnosti, sociálnej kohezie. Prebehli dokonca už počas belgického predsedníctva aj niektoré semináre a konferencie a e, budeme viesť e, dnes popoludní e, na pôde Rady ministrov politickú diskusiu, v ktorej zaznejú príklady osvedčených postupov a najlepšie praxe v tom, ako môže šport napomôcť sociálnej inklúzii. A tretia priorita je boj proti dopingu a, a iným prípravkom, a, ktoré sú a nelegálne. A samozrejme, toto má širšiu medzinárodnú e, dimenziu. My budeme hovoriť o úlohe Európskej únie a príspevku Európskej únie v celosvetovom boji proti dopingu a o potrebe koordinácie e, stanovisk v rámci EÚ predtým, ako budú prezentované na medzinárodných fórach. A je dôležité posilniť úlohu Európskej únie ako celku v tejto oblasti e, zástupca komisie o tom hovoril a hovoril o zastúpení Európskej únie e, v správnej rade Svetovej protidopingovej agentúre. Počas belgického predsedníctva prebiehali len neformálne diskusie e, na túto tému a predpokladám, že maďarské predsedníctvo na ne nadviaže. Pokiaľ ide o priority rady, e, chcel by som hovoriť o dôležitosti e, dobrovoľníctva a v športe a takisto o otázkach vzdelávania v oblasti športu. Predsedníctvo organizuje konferenciu expertov, ktorá sa uskutoční v polovici decembra. Všetci ste srdečne pozvaní. E, to bude práve v deň Euró Európsky deň trénerov alebo trénerstva, e, kedy sa táto konferencia uskutoční. A na tejto konferencii sa Európska rada a komisia budú eh, mať svoje prezentácie o budúcnosti športu. A dostávame sa na záver veľmi dôležitého vypočutia. A myslím, že sa uskutočnilo eh, skutočne v veľmi správnej chvíli. Chcem sa srdečne poďakovať našim expertom, ktorí prišli na toto podujatie. Prepačte, že som musela byť taká prísna, pokiaľ ide o rečnícky čas, ale inak eh, by sme to nestihli jednému jedinému som odňala e, slovo a ten mi dúfam už aj odpustil. Rada by som poďakovala komisii a samozrejme aj rade. Komisii, e, myslím, že v mene všetkých môžem povedať, e, ako posolstvo, ktoré by si mohli odniesť z tejto schôdze, je, že musia byť veľmi kreatívni na to, aby to, čo je v článku 165, sa skutočne podarilo, podarilo prejaviť pretaviť aj do činov. Isté, že potrebujeme začný šport aj do rôznych iných oblastí, ale musí sa to aj vnímať, v praxi musí sa to koordinovať, musí to byť ochota. Môžem vám povedať z oblasti médií, z ktorých vás poznám, že e, tam ste boli skutočne veľmi angažovaní a dúfam, že táto angažovanosť vám e, ostane aj v tejto oblasti športu. Želám vám veľa úspechov, ale predsa len rada by som ešte podotkla e, vo vašom prvom vystúpení dnes ste ma šokovali dokonca až vystrašili. Spomenuli ste tam všetko a zároveň nič. Bolo tam všetko okrem autorských práv. Prosím, nedopustíme sa rovnakej chyby ako v prípade Lisabonskej stratégie, že chceme všetko a napokon nedostaneme nič. Alebo takmer nič. To totiž to nie je dobré, pretože pre nás by bolo dôležité, Všetci predsa vieme, že šport e, má obrovské pozadie. E, spomenuli to napokon všetci rečníci. Môže sa to spomenúť v úvode, v pekných slovách, ale prosím, snažte sa sústrediť skôr na menej tém, ktoré budú reálne, ktoré sa budú reálne dosiahnuť v najbližších rokoch. E, pre nás by to bolo skutočne veľmi dôležité, pre nás všetkých bola by som rada, keby ste uviedli 4 alebo 5 bodov, ktoré e, by sa nám do 4-5 rokov podarilo dosiahnuť. Pokiaľ ide o tie ďalšie otázky, tu by som rada uviedla, máme tu dve úlohy. Jednak, aby sme podporili to, čo všetci chceme a síce, aby sme primeli ľudí, aby sa venovali e, športu, teda čo najviac ľudí, aby sme pomohli aj amatérom, športovcom nielen na budúci rok, ktorý je rokom e, dobrovoľníctva a práve v rámci tejto oblasti môžeme podporiť vymienenie skúseností, môžeme to tiež využiť aj v oblasti vzdelávania a športu. Ale rada by som ešte podotkla, že tu máme aj druhú úlohu a síce v oblasti profesionálneho športu musíme tiež pomáhať tak, aby tí, ktorí nás o niečo žiadajú, napríklad o informácie, pokiaľ ide o agentov, hráčov, ale aj iné otázky, ktoré sú z mm, zákonodárne technického hľadiska mm, dôležité. Mnohí sa pýtajú, čo robíme na európskej úrovni mm, a čo môže napríklad robiť UEFA vo svojej oblasti e, alebo iné združenia v oblasti ľadového hokeja alebo v nejakých iných oblastiach. Možno by predsa len stalo za to, aby sme sa snažili spoločne so združeniami profesionálnych športovcov e, snažiť sa zadefinovať, čo môžeme dosiahnuť spoločne a v ktorých oblastiach už máme k dispozícii nástroje. Nejde tu o 165 aby sme využili tie nástroje, ktoré už máme. Musím vám pripomenúť, že profesionálny šport sa zobudil e, v polovici 90. rokov po rozsudku Bosman. Dovtedy nikto nechodil so mnou priamo do kancelárie, aby ma oslovil, nemyslím teda len mňa osobne, ale všeobecne poslancov. Ale potom prichádzali, klopali mi na dvere, Jednoducho sa zobudili, totiž to si všimli, že je potrebné diskutovať tak, aby e, nešlo len o súťaž, o konkurenciu, pretože tak sa potom stávajú aj rôzne nespravodlivé veci. To súvisí s tou špecifickosťou športu. Teda vidíme, že nechce, žiadne združenie nechce si upracovať svoje autonómie. E, kedysi nemecký kancelár Kohl dosiahol to, aby športové združenia boli autonómne, aby mali právo konať e, svojprávne, aby im nikto nič nemohol odňať, ale musíme sa snažiť spoločne dosiahnuť tento cieľ a spoločne aj s komisiou. Som veľmi rada, že belgické predsedníctvo rady e, je e, také angažované v tejto oblasti, možno aj spoločne s komisiou by ste mohli byť ochotní poskytovať pomoc. Ak sú nejaké dotazy, pokiaľ ide o právnu úpravu tej ktorej otázky športových zružení v Európe a o zjednodušenie tejto oblasti. A ešte napokon to, že nebudeme mať e, program pre roky 2012-2013, e, to ešte neznamená, že v tejto oblasti nebudeme ani môcť nič robiť. Isté, že je smutné, že sa to nepodarilo, ale taký je život. Nemali by sme zúfať, musíme poveriť komisiu, aby tie nápady, ktoré sme predložili, aby sa snažila presadiť. Nájde sa iste nejaký spôsob, ako by sa im to podarilo. Možno v januári sa to už ukáže. A potom to, čo sme si želeli v prípravných opatreniach a možno tie e, špeciálne podujatia, aby sme ich e, tak propagovali, aby si občania všimli, že v oblasti športu sa naozaj niečo deje. Myslím, že to by sa nám mohlo podariť. Budeme vás podporovať. Ešte raz vám všetkým ďakujem. A keď som bola ku kolegovi eh, Kelimu mm, trošku ostrá, mm, tak ma to mrzí. Zrejme som tu sama s názorom, že písané eh, vyjadrenia tejto deklarácie, že nemajú žiadny význam, ale musím ešte raz opakovať, eh, je to pre mňa srdcová záležitosť, aby som to takto verejne povedala. Už to nebudem viac opakovať, ale napriek tomu to nepodpíšem. Pre mňa to je jednoducho cesta, ktorá nemá žiadny význam. Ešte raz vám všetkým ďakujem a dúfam, že eh, naša koordina- schôdza koordinátorov bude tiež úspešná. Ďakujem aj tlmočníkom.